here on behalf of the socialists. Good morning, colleagues. I suggest we start because yesterday... Dobré ráno, kolegyne, kolegovia. Navrhujem začať, lebo včera popoludní bol na programe jeden bod, ktorý sme nestihli prebrať, a to je budúcnosť AKTEU po roku 2020. Čiže by som navrhol, aby sme najskôr prebrali túto tému a potom budem pokračovať našim bežným dnešným programom, tak ako bol naplánovaný. Čiže osmička, tretie krajiny s vízovou povinnosťou a s výnimkami z vízovej povinnosti. Čiže Ukrajina je naša dnešná téma v rámci tohto názvu. Takže dnes budeme hovoriť o návrhu stanoviska z dielne kolegu Permuja, teda budúcnosť vzťahov AKT-EU po roku 2020. Partnerská dohoda Kotonu medzi nami a krajinami AKT končí rokom 2020. V roku 2000 táto dohoda bola základom pre naše vzťahy so 79 krajinami AKT. Bol tam politický dialog, rozvoj a obchod. Globálny kontext sa mení. Máme tu mnohé nové vývojové trendy, ako u nás, tak aj v tých krajinách. Čiže naozaj na mieste položiť sa skúčiť tento rámec ešte stále je relevantný a aké zmeny je možno potrebné urobiť čiže post kotonu diskusie už začali a ich, výsledky, eh, ich výsledky teda budú mm, s obrovskými dopadmi eh, na krajiny AKT, naše vzájomné vzťahy, čiže správa z vlastnej iniciatívy z výboru DV, eh, to je gestorský výbor. My budeme vypracovať stanovisko. Pán Kouzo dnes nemohol prísť, aby svoj návrh stanoviska odprezentoval, čiže by som teraz dal slovo pani Lozing, ktorá za neho stanovisko odprezentuje. Takže pani Lozing, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Bohužiaľ teda kolega Kuso, autor stanoviska, nemohol dnes prísť, pretože má v Španielsku určité povinnosti, takže poprosím o jeho ospravedlnenie a o pochopenie. V tomto stanovisku ide o pokračovanie vzťahov medzi EÚ a krajinami AKT na novom základe smerom k spravodlivému, férovému partnerstvu rovných partnerov. Ide o ciele trvalej udržateľnosti potom o splnenie základných potrieb a držiavanie ľudských práv. To sú tie základné ciele našich vzťahov. Negatívne dopady asociačných dohôd a obchodných dohôd na krajiny AKP, tieto sú zjavné a preto je naozaj dôležité hovoriť o novej štruktúre nášho partnerstva. Ja osobne som toho názoru a aj pán Brok je tohto názoru Zopakoval to teda v nemeckých médiách viackrát. Toto nové partnerstvo musí stáť na rozširovaní produčných kapacít týchto krajín, ktoré chránia domáce hospodárstvo, ktoré zabraňujú z habaniu e, pôdy a nadmernému využívaniu zdrojov e, v týchto krajinách. Ďalej je dôležité, aby e, zahraničné miešavanie sa do interných otázok a neokolná politika, aby tieto teda raz a navždy skončili. V tomto stanovisku sa žiada aj odbúranie rôznych zahraničných vojenských štruktúr. OSN chce vytvoriť e, právny nástroj, to musíme podporiť, e, ktorý zabezpečí, aby firmy dodržiavali ľudské práva, aby nedochádzalo k vykorisťovaniu pracovných síl a novým formám otroctva, aby dochádzalo k nelegálnym finančným tokom a k financovaniu ozbrojených konfliktov. Ďalej Rovnako ako pracovná skupina OSN chceme, aby došlo k aktualizácii dlhov teda, že tieto krajiny AKT by e, mali e, dostať e, odpustenie dlhov v plnej miere. Toto stanovisko tiež hovorí o odškodneniach za ničenie národnými koncernami v vlastných zdrojov. Takže odporúčame, aby vzťahy krajín AKT a EÚ boli postavené na báze rovnocenného partnerstva, takého, kde budú dodržiavané um, záujmy uh, obyvateľov uh, týchto regiónov a nie nejakých nadnárodných oligarchistických štruktúr. Ďakujem pekne, pani kolegyňa Lozing. A teraz by som dal v mene EPP slovo koordinátorovi pánovi Predovi, pretože pani Gabriel Šepenka tu dnes nie je, takže Kristián, nech sa páči páči v mene EPP. Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, našou spadakyňou je pani Gabriel a zaslala mi svoje stanovisko, čiže ak dovolíte, ja by som ho tu prečítal. Čiže návrh stanoviska je nekompletný ideologický a nezdôrazňuje správne priority medzi vzťahov medzi nami a krajinami AKT, čiže PP ho v tomto znení nemôže podporiť e, pridaná hodnota takéhoto jedinečného partnerstva založeného na dohode z Kotonu a so silnou parlamentnou um, bázou. Toto je potrebné počeknúť. Pani Gabriel, upozorňuje na správu, ktorú sme nedávno prijali vo výbore DV o koherentnosti politík e, na rozvoj. To sme schválili v pléne v Štrásburgu. No a pani Gabriel hovorí, že je potrebné e, dodržiavate ciele udržateľného rozvoja do roku 2030, e, vzťahy AKT a EÚ nad rámec roku 2020, že ich potrebné postaviť na nový základ, to je potrebné obnoviť. A ďalej je potrebné spomenúť bezpečnostnú dimenziu, prepojenie medzi bezpečnosťou, rozvojom, prevenciou konfliktov, zachovaním mieru a tak ďalej. A tiež African Peace Facility. Túto úlohu je potrebné zdôrazniť, to všetko sú veci, ktoré si vyžadujú reflexiu ktorú je potrebné urobiť a zatiaľ e, toto stanovisko neobsahuje. Naša správodajkyňa, teda pani Gabriel, je toho názoru, že v stanovisku, ktoré kolega Kusoper môj predložil, že tam chýba skutočná reflexia o politickom dialogu teda, že článka, články 8 a 96 sa spúšťajú e, veľmi neskoro a tiež chce e, plnú účasť krajín a katruky troch e, regiónov na revízii týchto vzťahov EU a KT. Takže toľko stanovisko našej tímovej spravodajkyne v mene EPP. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Kristian. A teraz dávam slovo kolegovi Zálovi v mene tiemu spravodajcov, ako teda v mene eh, SAD ako tiemu spravodajcovi. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia. Ja si vážim ambíciu spravodajcu svoj svetonázor nejako pretaviť aj do textu tohto stanoviska, ale musíme si uvedomiť, že nám v AFETE ide o zahraničné veci, zahraničnú politiku a nie e, nejaký globálny e, ekonomický e, stav. Čiže to by mala byť taká pridaná hodnota nášho výboru. Musíme mať na pamäti to, že rozvoj, obchod a politické ekonomické problémy a perspektívy, že tieto by mali byť v rámci e, DV a správy DV dostatočne rozpracované a teda, že my by sme sa mali zamerať vo svojom stanovisku na strategické záujmy vo vzťahoch e, s krajinami AKT. Napríklad posilnenie multilaterálnej dimenzie, pokiaľ ide o fungovanie nielen na tej ekonomickej, finančnej strane, ale aj na tej politickej úrovni. Naozaj sa celé stanovisko nedá zredukovať na kritiku neokoloniálneho prístupu a rozvojovej politiky EÚ. Čiže ja predložím viacero pozmeňovacích návrhov v mene SAD. A predpokladám, že sa nám podarí dosiahnuť solidný kompromis, pokiaľ ide o prípravu nášho stanoviska. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán kolega. Ak sa správne pozerám, nikto už nežiada o slovo, niektorí tým tu nie sú, ale nie ešte pani Teocharus, prepačte, prehľadol som vás, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Pokiaľ ide o strategické záujmy EÚ a bezpečnostné otázky, tak krajiny AKT eh, sú veľmi podstatné Taktiež pokiaľ ide o otázky migrácie, aj toto je dôležitá téma. A toto je veľmi dôležité aj z hľadiska tých neokolonialistických kritik, ktoré tu odznievajú. Toto no je vec, ktorú je potrebné zohľadniť. Ale to sa nedá kompenzovať iba rozvojom AKT. pretože ten rozvoj politický dialog. Toto opakujeme stále v AFETE, že toto celé musí vychádzať zo spolupráce, spolupráce s obyvateľmi, že je dôležité bojovať proti korupcii, a tiež téma vzdelávania, infraštruktúr, dopravy, toto všetko sú veci, ktoré sú veľmi podstatné preto, aby sa vytvorili kapacity na ďalší rozvoj. Boj proti chudobe, proti hladu. Toto sú všetko veľmi podstatné prvky v súvislosti s týmito regiónmi, s týmito krajinami. v mnohých správach výboru DV a iných výborov sa to uvádza, ale príslušné opatrenia na implementáciu tieto nikdy neboli konkrétne prijaté, takže na toto je potrebné poukázať. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Teocharu. A teraz sme už tuším naozaj vyčerpali všetky žiadosti o slovo zo strany poslancov. Pani Leuzink, tie hlavné body návrhu stanoviska načrtla. Zajtra končí lehota pozmeňovacích návrhov kolegyne kolega, takže kto chce prispieť do zajtra. Tuším, že na poludne to končí, že? Dobre, takže tým môžeme uzavrieť tento bod programu a môžeme pokračovať našim dnešným bežným programom. A tu ide o výnimku z vízového režimu pre Ukrajinu. Čiže tým nadvezujeme na včerajšiu rozpravu, kde sa hovorilo o podobnom návrhu pre Gruzínsko. Našim spravodajcom na túto tému je kolega Sariuš Volský. Je to teda stanovisko, on je stálym spravodajcom pre Ukrajinu. Iste viete, že dialog o vízovej liberalizácii bol spustený roku 2012 a že komisia Poslednú správu o implementácii vydala nedávno. Formálny návrh týkajúci sa Ukrajiny bol pripravený na ozaj vychádzajúc z hĺbkového posúdenia akčného plánu ich požiadaviek, jeho požiadaviek a teda, že ukrajinská strana tieto podmienky splnila. Tiež prebieha paralelný proces rokovaní a diskusia v Koreperi, teda v rámci rady. A je naozaj dôležité, aby sme my ako parlament sa pokúsili štruktúrovať diskusiu vychádzajúc z individuálnych zásledlivých krajín, to je zjavné, Turecko, Kosovo, Gruzinsko a Ukrajina. A momentálne e, sa preberajú vo výbore Libe, spravodajkyňou je pani Gabriel. Suspenzný mechanizmus je veľmi dôležitý pre mnohé členské štáty a ja som si istý, e, že konanie parlamentu musí byť veľmi e, podložené, no a e, toto e, celé je zhrnuté v návrhu stanoviska pána Sariuša Volského. Kto chce vystúpiť, nech sa prosím prihlási už teraz, aby som teda mal prehľad. A už dávam slovo Jackovi. Jacek, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Je naozaj dôležité, že sa náš výbor zaoberá problémom vízovej liberalizácie. Je úplne zjavné, jasné, že ide otázku zahraničnej politiky Čiže e, zo pár poznámok, pripomienok a zároveň apel na vedenie nášho výboru, pán predseda. Ja chcem apelovať na naše vedenie a celé rozšírené predsedníctvo, aby došlo k nejakej zmene v rokovacom poriadku tejto inštitúcie tak, aby vízová liberalizácia, prosím, bola pri najmenšom vzdielanej kompetencii nás a výboru LIBE, pretože vízová liberalizácia je nástrojom zahraničnej politiky a preto nemôže byť v rukách výboru, ktorý sa zameriava na vnútroeurópske záležitosti a zaoberá sa iba formálnymi technickými aspektami a procesov, ako napríklad otlačky biometrické pasy a readmisné dohody. Čiže náš hlas by mal byť e, číslo 1, alebo by sme mali aspoň byť e, si rovný s výborom LIBE. Ale tak to teraz nie je. A teraz už prejdem k samotnej Ukrajine. Ja neviem o žiadnej inej európskej krajine, ktorá by e, bola ochotná za svoju politickú voľbu, európsku voľbu zaplatiť cenou krvi. Neviem o žiadnej krajine, ktorá by sa reformovala takto rozhodne, hoci je predmetom uh, ruskej agresie Čiže tento akt týchto dôvodov nie len umožnením občanom Ukrajiny e, bezvízovo cestovať do EÚ, ale to naozaj je silný signál a uznanie všetkého toho, čo sa na Ukrajine od Euromajdanu udialo. Ukrajina dosiahla značný pokrok pri implementácii akčného plánu výzva liberalizácie a to aj dvakrát uznala Európska komisia. Z týchto dôvodov s jasným názorom, že všetky referenčné hodnoty tohto plánu boli splnené a že si Ukrajina z politického hľadiska tento akt, symbolický akt uznania naozaj zaslúži. Z týchto dôvodov by mal bezvizový režim byť Ukrajine udelený čo najskôr, bez ďalšieho odkladania. A čo tým myslím? myslím tým ten emergency break, túto núdzovú brzdu, ktorá je napojená na dohodu EU Turecko. Ukrajina dosiahla toho naozaj veľa na svojej európskej ceste a čo je snáď ešte dôležitejšie, naďalej Ukrajina je verná európskym ľudským hodnotám, e, na rozdiel od toho, čo platí možno pre iné krajiny, ako napríklad Gruzínsko. Napriek splneniu tých referenčných hodnot a štandardov napriek e, teda tomu, že si zaslúži e, túto vizualizáciu. Napriek tomu je dôležité povedať, že ten reformný proces e, musí naďalej pokračovať, hlavne v oblasti boja proti korupcie a v oblasti právneho štátu a legislatívy. Čiže by bolo fajn, keby sme naďalej e, mohli nejakým spôsobom vplývať na reformné úsilie Ukrajiny, napríklad vytvorením monitorovacieho mechanizmu, ktorý zabezpečí, že tento e, proces reforiem bude naďalej pokračovať. Suspenzný mechanizmus ako taký damoklov meč nad vízovou liberalizáciou. Toto nie je postačujúci nástroj na tieto účely, pretože sa zameriava iba na migračné rizika a nič iné. Čiže monitorovací mechanizmus, ktorý by zabezpečil splňanie požadovaných e, referenčných hodnôt a štandardov, aby teda nedošlo k nejakému posunu e, smerom nadol, smerom späť. Čiže takýto monitorovací mechanizmus, ktorý je súčasťou e, susedskej politiky, zahraničnej politiky. E, čiže e, takéto niečo by sa malo doplniť neskôr, nemalo by to e, nejakým spôsobom oddialiť vízovú liberalizáciu. Tu je potrebné urobiť čo najskôr. Naozaj Ukrajina mm, nemá páru, monitorovanie, odmena úsilia vykonaného posiaľ a tiež podpora v boji proti korupcii, pokiaľ ide o činnosť prokuratúry, pokiaľ ide o reformu o sektoru spravodlivosti, súdnictva, pokiaľ ide o príjmanie nového legislatívy a tak ďalej. My vieme, že to úsilie bolo obrovské, my to uznávame, ale zároveň si uvedomujeme potrebu plnej implementácie a teda, že e, tam je ešte veľký kus práce. Čiže udelenie bezúzového rezimu by malo byť takým stimulom ďalšieho odhodlania pokračovať v reformnom úsilí a teda aby Ukrajina dosiahla mm, stanovené politické ciele. A tiež je potrebné, aby to Ukrajinci vnímali ako symbolický, hmatateľný akt podpory ich odvážnemu boju, odvážnym reformám. Ukrajina respektíve liberalizácia vízového režimu e, nemôže byť obeťou e, tých e, podmienok, ktoré sú napojené na dohody s nimi, krajinami ako Turecko. Čiže myslím si, že by táto bezvízovosť mala vzniknúť okamžite. A teda chcem povedať, že rada o tom rokuje teraz. Ďakujem pekne. Ďakujem a teraz za EPP pani Sandra Kalniet. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa pridať ku všetkým tým, ktorí hovoria, že bezvízový styk je najväčším stimulom pre ukrajinskú vládu pokračovať v reformách. Je možno povedať, že je to tá kľúčová pohnutka a Ukrajinci si určite zaslúžia. Úrady spravili všetky preto, aby splnili technické a právne požiadavky a nepredstavuje Ukrajina nejaký veľký migračný problém pre EÚ. Zaviedli mnohé politické politicky citlivé reformy, ktoré potvrdzujú ich silné odhodlanie. A chcem povedať, že žiadna ďalšia krajina v Európskej únie, únii by nedokázala realizovať také nepopulárne reformy ako sa to podarilo ukrajinskej vláde. Opozdenie udelenia bezvízového styku v dôsledku nejakých vnútro politických úvah v západnej Európe by predstavovalo veľkú facku pro európskym sílám, nielen na Ukrajine a v Gruzínsku, ale aj vo všetkých krajinách východného partnerstva. Ohrozilo by to našu dôveryhodnosť a v žiadnom prípade by sme nemali vyvolávať dojem, že EÚ využíva vízovú otázku ako natlakový nástroj na ukrajinskú vládu pri plnení minských dohôd na základe alebo podľa podmienok, ktoré si vynúcujú Rusy. Ďakujem, ďakujem Sandra. A teraz dávam slovo pani Gomez. Ja súhlasím s kolegami, ktorí hovorili doteraz. V plnej miere s nimi súhlasím, že Ukrajina sa musí posudzovať podľa svojich vlastných výsledkov a zásluh, ktoré dosiahla pri plnení podmienok vízovej liberalizácie. Bola som na krajine tento týždeň a s kolegyňou Harms a Sophie Interfeld zúčastnili sme sa Eh, eh, Pride Marchu. Bolo to veľmi dobré. Ja som predtým nikto nebola na takýchto demonstráciách kde by boli policajti, alebo teda policajti na strane demonstrantov. A je to veľký príznak, znak toho, že úrady Ukrajiny chápu základné slobody, práva, rovnaké práva pre ľudí z LGBT komunity vážne a plnia takto naozaj európske požiadavky. Všetko išlo veľmi dobre a spolu s Rebekou sme mali aj ďalšie ľudskoprávne stretnutia a prieskum a samozrejme sú veci, ktoré treba ešte stále zlepšovať, najmä v oblasti ľudských práv, ľudí vo väzeniach v Dombase. A tu hovorím o ľuďoch, ktorí sú vo väzbe držaní silami ktoré sú pod kontrolou alebo vedené ukrajinskými orgánmi. Napriek tomu, áno, naozaj, je ten pokrok, ktorý sa dosiahol pozoruhodný v porovnaní s eh, tými, s tou dobou, kedy bol Tajman. Je prekvapujúca alebo úžasná tá ochota pokračovať s reformami a bolo by to naozaj nedodržanie európskych hodnot, keby sme Ukrajinu neodmenili za to, čo dosiahla. A naozaj prípad Turecka nie je dôvodom na, na opozdenie. Naopak, je to na, dôvod na urychlenie, aby sme ukázali, že odmenujeme tých, ktorí sú na správnej ceste a e, nezakrývame si oči pred tými veľkými prekážkami a e, prehreškami E, ktoré sú v Turecku napríklad v súvislosti s koranskými kritériami. Ďakujem pani Gomez. A teraz pán Medesmaker. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcem sa v plnej miere pridať predchádzajúcim rečníkom. Nechcem to opakovať, budem veľmi stručný. Naša politická skupina ECR v plnej miere podporuje udelenie bezvízového režimu Ukrajine. Akčný plán už bol pre, pra, predstavený v roku 2010, to je 6 rokov, a potom prišlo k tej revolúcii aj neskôr. A e, od Majdanu e, môžeme povedať, že revolúcie nabrali svetelnú rýchlosť vidíme aj následné demokratické voľby, ktoré viedli k tomu, že obyvatelia Ukrajiny sa rozhodli pre európsku budúcnosť. Ak Európska únia naozaj chce, aby asociačná dohoda a DCFD boli úspechom, tak musíme umožniť e, bezvízový styk na krátku do, po, pobyt. To je skutočný krok smerom k obyvateľstvu, ktoré je pripravené ísť cestou európskej voľby. Vo, je to voľba, ktorú si národ vyzva, vybral sám od seba bez ohľadu na nátlak veľkého suseda na východe. Niektorí v parlamente alebo v rade možno povedia, že kontext nie je dobrý a že by sme mali túto otázku naviazať s ďalšími okruhmi. Ale predtým chcem vystrihať. Každá otázka, každý klient musí byť posudzovaný podľa vlastných zásluh, bez ohľadu na ostatných. Mali sme 6 správ Európskej komisie a teraz si myslím, že nastal čas, aby sme obyvateľstvo Ukrajiny dali to, na čo má právo. Znamená to, že práca v Kieve skončila, nie. Boj proti korupcii, rešpektovanie práv, e, právneho štátu, demokracie, ľudských práv, to si stále vyžaduje ďalšie úsilie. Samozrejme aj úsilie dodržiať všetky referenčné hodnoty. Toľko zatiaľ ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, Mark. A teraz dávam slovo kolegovi Austrevičovi za ALDE. Ďakujem, pán predseda. Kolegovia, dnes hovoríme o téme, ktorá je výborným príkladom našeho, našej veľkej úspechu úspechu pri asociačných dohodách, pretože výsledky prichádzajú, prichádzajú iniciatívy k reformám, e, odhodlanie na zmenu a budúce štrukturálne zmeny. Som veľmi rád, že vidím realizované zmeny za dva roky vo veľmi zložitých podmienkach. Chcem podporiť názor mojich kolegov, ktorý tu už zaznel predtým. A síce chcem povedať, že Ukrajina si zaslúži osobitné uznanie, pretože tieto reformy sa realizujú vlastne v vo vojnovom stave, v stave agresie, anexie a veľmi zložitej ekonomickej situácie. Avšak napriek všetkému ešte stále vidíme veľkú vôľu reformovať, meniť a tieto výsledky E, sa majú odraziť v liberalizácii vízového styku, aby sme Sú to výsledky, ktoré by sme mali my e, akceptovať, uznať a postupovať individuálne. Myslíme si, že takéto skupinové uvažovanie a uvažovanie v balíkoch či dávkach je nepriateľné. Musíme hodnotiť každú krajinu individuálne podľa jej vlastných zásluh a výsledkov. Kolegovia, myslím si, že musíme súhlasiť, že ten mm, mechanizmus pozastavovania, ktorý prijala komisia a schválila rada, je niečo, čo musíme akceptovať v súčasnej situácii. Nie preto, že by som chcel podporiť tých, ktorí sú proti liberalizácii vízového styku, pretože ak EÚ stále verí v svoju silu, v svoju príťažlivosť, tak by sme mali zvýšiť počet krajín a štátnych príslušníkov rôznych krajín, ktoré vstupujú, ktoré vstupujú do EÚ bez víz ale mechanizmus pozastavenia je niečo, čo by malo pomôcť e, e, pozastaviť tých, ktorí neplnia požiadavky. A požiadavky na vízovú liberalizáciu sú veľmi tvrdé a preto nevidím žiadne riziko, ak krajiny, ktoré plnia svoje predchádzajúce dohody a záväzky, ich dokážu aj splniť bez nejakých veľkých problémov a preto odporúčam od, oceniť reformy Ukrajiny najmä v oblasti polície, nová justičná reforma, ktorá teraz nadobudla aj niektoré nové prvky a myslím si, že náš súhlas by potvrdil našu dôveru v budúcnosť Ukrajiny a Ukrajina potrebuje našu podporu a bude ju potrebovať aj v budúcnosti, pretože situácia nie je ľahká a myslím si, že musíme prejaviť teraz našu solidaritu Ukrajine. Ďakujem, ďakujem Petras za toto stanovisko a teraz pán Korvin nech sa páči. Samozrejme som za liberalizáciu ale chcem upozorniť na dva aspekty. Poprvé, je to v záujme Ruska, aby víza dostali všetci Ukrajinci a mohli utekať na západ a polovica Ukrajiny by potom ostala Rusku. A po druhé, ukrajinská mafia a bývalé tajné služby, to je niekedy síce to isté, sú veľmi dobré vo falšovaní dokladov, napríklad policajných preukazov a podobne. Takže možno e, úplná liberalizácia vizového styku znamená, že nebudeme mať, e, že tu budeme mať 60, 70, teda že počet obyvateľov Ukrajiny nebude 40 miliónov, ale 60 či 70 miliónov. Áno. A teraz Pán Štetina, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda. včera sme hovorili o vízovej problematike v súvislosti s e, Gruzinskom a dneska hovoríme o Ukrajine. Ja by som chcel upozorniť na jeden zásadný rozdiel v liberalizácii vízového styku týchto dvoch krajín. Gruzinsko a jej otrhnuté, ukradnuté enklávy Osecko a Abcházsko sú dva nové zamrznuté konflikty. Ukrajina je vo vojnovom stave, je vo vojne. Na Ukrajine už zomrelo 10 tisíc osôb. Je tam 1,5 miliónosť vnútorne premiesnených ľudí, ktorí blúdia po krajine. Pri Tiraspole na severe v Donbasku umierajú mladí chlapci. A ja viem, že oni potrebujú výraznú podporu, duševnú podporu. V máji som bol s mojim kolegom, pánom Schwarzenbergom, bývalým ministrom zahraničných vecí Českej republiky v Donbasku. Stretli sme sa s pánom Žebrivským, ukrajinským gubernátorom, ktorého vyhnali z Donecka. A viem, ako už len tá skutočnosť, že tam prišli dvaja európsky politici, zdvihlo ich morálku ducha, tí ľudia potom e, priam túžia, aby pocitili nejakú podporu a preto si myslím, že je potrebné bez meškania poskytnúť bezvízový styk ukrajinským občanom, pretože by, je to akt, je to gesto veľkej podpory, ktorú potrebujú, pretože sú vo vojne, a bránia svoju slobodu. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, Jaromír. A teraz kolega Pičulis, SAD. Ďakujem veľmi pekne. Na... Ďakujem veľmi pekne za slovo. Liberalizácia vízového styku E, sa dnes nachádza v inej situácii ako pred 8 rokmi. 22. novembra 2010 pripravila komisia akčný plán pre liberalizáciu vízového styku s Ukrajinou. Vtedy bol pripravený celý zoznam presných opatrení v štyroch dôležitých oblastiach a cieľom samozrejme bolo mať nový legislatívny rámec, ako aj e, zaručiť jeho implementáciu. Medzi tým sa to legislatívne vyriešilo, ale implementácia nie je ešte úplná. Popri technických kritériách musíme totiž ale pamätať aj na občanov Ukrajiny, ktorí nesú na svojich pliciach tú najväčšiu ťarchu agresie. Je na čase, aby Európska únia dala občanom E, Ukrajiny nový pevný dôkaz toho, že sú súčasťou e, európskej rodiny. Preto som e, úplne za odporúčania spravodajcu a síce, aby sa vízový režim pre Ukrajinu liberalizoval, aby sa zružila vízová povinnosť a tým by sme vyslali veľmi dôležité posolstvo obyvateľom, občanom Ukrajiny. Toto E, samozrejme nezodpovedá výsledku referenda v Holandsku, ale nezabúdajme na to, že bezvízový režim možno vždy pozastaviť a ak by došlo k, ak došlo k únave roz, rozšírenia Európskej únie, tak ukážme, že e, my nemôžeme sa unaviť v e, našej pomoci a podpory Ukrajine. A síce to je plné členstvo v EÚ a to, aby dokodli. Pardon, ešte Eduard, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, len jedna veta naozaj, aby som sa pridal k tým, ktorí podporujú túto myšlienku v súlade s tým, čo povedal spravodajca, alebo chce pán Volsky. Myslím si, že naša diskusia ukazuje veľkú podporu a moja jediná výzva na nás všetkých je, že teraz musíme spraviť všetko preto, aby sa to aj stalo. Aby sa to stalo bez akéhokoľvek ďalšieho meškania. Ďakujem, ďakujem Eduard. Chce sa ešte niekto vyjadriť? Tak potom si dám slovo sám sebe e, sebe ako vedúceho delegácie do, e, e, na, pre Ukrajinu. Ja súhlasím s tým, že vízovú liberalizáciu pre Ukrajinu musíme vidieť strategicky. Chodím na Ukrajinu každé dva mesiace. Bol som tam minulý týždeň, mal som niekoľko verejných prejavov s ukrajinskými študentami, expertmi, poslancami a môžem vám povedať, že cítim tú frustráciu, ak by sme boli pomaly, Nebolo by to správne a nebolo by to eh, ani dobre, aj keď máme pochybnosti, tak už to, že, by, že sme e, pomaly, to by vnímalo niečo, čo nepomôže vôbec po obrazu európskeho projektu v krajine, ktorá je obeťou agresie. My máme aj morálnu politickú eh, zodpovednosť tohto pohľadu. Tiež môžem povedať, že musíme ukázať jedno, tu parlamentu, bez ohľadu na to, z akého výboru sme, či pre z výboru libe, kultúra, zahraničné veci a podobne. My sme jedna inštitúcia, musíme konať ako jedna inštitúcia. Podobná diskusia prebieha aj v rade bez ohľadu na to, v akej konštelácii vízová, pracovná skupina pre víza v rade to práve dneska preberá je to veľmi dôležité, bude to mať dopad na dynamiku, pozastavujúci mechanizmus a tá debata o ňom zasahuje do jednotlivých rozhodnutí týkajúci sa týchto krajín. To si uvedomujeme, naši ukrajinskí kolegovia si to uvedomujú a preto 5 z nich sem príde na budúci týždeň, aby sa stretli s delegáciou e, pre Ukrajinu o jednej. Bude to otvorené. Vítam vás všetkých na túto e, debatu aby ste sa aj vy oboznámili s tým, ako veci vnímajú a prečo si myslia, že komisár Hahn a komisia tak jasne stanovili podmienky na e, splnenie a to, že sú splnené. Nepovedali to po jednom dni, povedali to po veľmi dlhom debate, po dlhej diskusii a splnený podmienok, ktoré pre, sú ďalej, ako je liberalizácia vízového styku. Dnes v našej debate sme niečo možno nepovedali a síce, že dnes v Ukrajine máme 1,5 milióna ľudí, ktorí sú vnútorne prisedlení, 1,5 milióna vnútorných presídlencov. To je viac ako celý tok utečencov, ktorý k nám prišiel e, z, z, zo stredo, e, z oblasti pri Stredozemnom mori e, minulý rok. A toto je niečo, čo by sme si mali pamätať a oceniť. Ukrajina totiž ukázala schopnosť interne absorbovať a preukázať solidaritu inštitucionálnu alebo občiansku pri pomoci ľuďom, ktorí museli utiec vlastných domov v rámci Ukrajiny. Preto máme túto povinnosť a musíme konať. Nesmieme sa to, som to nechať ohroziť. Musíme vyslať kol, kolegom v Libe a, e, signál, a tu spolieham na všetky politické skupiny, a tieňových spravodajcov. Niektorí z vás ste v Líbe, niektorí nie. Ale prosím, ukážte jednotu inštitúcie v tejto dôležitej otázke. Majdan je, sa stal pred dvomi rokmi, očakávania sú veľké. Asociačná dohoda sa troška zasekla pri holandskom referende. O tom budeme ešte hovoriť. Prebieha paralelná dohoda, paralelné rokovanie o predlžení sankcií voči Rusku. Preto bezvízový styk s, e, má veľký politický význam. A preto dovolte, aby sme naplnili politické očakávaniami ako politici volení v dnešnej Európe. Takže keď budeme ako e, spravodajca povedal, očakávam, že kolegovia vo výbore LIBE budú rovnako efektívni v príprave správy a um, príprave správy na uh, program. My by sme chceli uh, podobne zodpovedné posolstvo vyslať členským štátom na rade, pretože tu ide o postup spolurozhodovania. Týmto by som ukončil tento bod programu. Možno by Jacek chcel však ešte bod zhrnúť predtým, než prejdeme k ďalšej vašej správe. Plne podporujem vaše závery vo vašej dvolitej úlohe ako predseda a predseda delegácie eh, pre Ukrajinu. Jediné, čo by som doplnil, je, že e, dúfam, že e, budem jednomyselne žiadať e, okamžité udelenie bezvizového styku s Ukrajinou. Dôležité je, že tento proces je paralelný, prebieha aj na rade, takže nejde iba o to, aby sme ovplyvňovali aj našich kolegov tu v parlamente, ale je to o vládach Máme tiež zodpovednosť eh, povedať našim vládám, či sme vo vláde alebo v opozícii doma, eh, akú líniu tu zastávame, pretože bolo by veľmi nepríjemné, ak by tra- komplexity e, tureckej dohody alebo e, čokoľvek, čo sa deje v súvislosti s Gruzínskom alebo e, Kosovom malo túto situáciu ovplyvňovať alebo predlžovať rozhodnutie. Bolo by to tak negatívne, ako ste to popísali. Takže nechcel by som urobiť to, čo navrhujete, ale chcel by som požiadať lídrov našich skupín a pravdepodobne predsedu parlamentu aby eh, boli veľmi jednoznační vo svojich eh, vyjadreniach, eh, aby vlastne zo strany výborov, ale aj z najvyššej politickej úrovne z parlamentu smerovalo e, smerom na radu, ale takisto by sme mali využiť aj naše neformálne e, kanály, ktoré máme ako členovia parlamentu v našich domovských krajinách. Treba sa snažiť využiť aj kontakty e, v oblasti verejnej mienky, Mali by sme vysvetľovať, aké by to bolo zložité pre verejnú mienku, ak by tu dochádzalo k ďalším zdržaniam. Takže chcel by som vyzvať k tomu, aby sme sa snažili všemožne posilniť naše eh, posolstvo. Ďakujem pánovi Zerušovi Volskému. Chcel by som informovať kolegov, že predseda Šúc dostal list od eh, eh, predsedu Vrchovnej rady, kde sa spomína o naliehavosti tejto otázky. A komisia žiadala o slovo Nevšimol som si to, ospravedlňujem sa. Volám sa Gabriela Šmit, som z DG eh, Home eh, z eh, Dňa pre vízovú politiku, zodpovedná za návrh pre vízovú liberalizáciu pre Ukrajinu. Ďakujem veľmi pekne za podporu, e, ktorú ste dnes tomuto návrhu vyjadrili. Chcela by som potvrdiť, že pracovná skupina e, pre víza, ktorá začne pracovať o 30 minút, bude diskutovať o jednotlivých e, návrhoch pre vízovú liberalizáciu. Oddelenie nebudú to vnímať ako balíček Berieme na vedomie volanie spravodajcu po e, mechanizme, ktorý by monitoroval neustále implementovanie jednotlivých e, benchmarkov v oblasti antikorup, e, boja proti korupcie a v ostatných oblastiach aj po tom, čo by bol udelený bezvýzový styk No a pokiaľ ide o revíziu ehm, mechanizmu prerušenia, e, tento bude diskutovaný zajtra e, na výbore LIBE. s je pán Diaz de Mera. Súhlasíme s tým, že rozhodnutie o bezvízovom e, režime pre ukrajinských občanov by sa nemalo zdržiavať do vytvorenia takéhoto monitorovacieho mechanizmu. A toto rozhodnutie by malo byť prijaté čo najskôr, pretože e, všetky body z e, akčného plánu pre vízovú liberalizáciu pre Ukrajinu boli už splnené. Ďakujem pekne, ospravedlňujem sa ešte raz. E, pozeral som sa iným smerom na komisiu. Nevšimol som si, že zastupcovia rôznych DG komisie sedia od, od seba tak Eh, vzdialenie. Ďakujem veľmi pekne za tieto informácie, za váš príspevok eh, k našej diskusii. Chcem ešte pripomenúť, že lehota pre prostieranie pozmeňovacích návrhov k tejto správe je 21. jún. Takže tí z vás, ktorí by eh, chceli návrh obohatiť svojimi bodmi, môžete tak urobiť. A teraz už prejdeme k ďalšiemu bodu programu Ide o opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti dodávok plynu. Zodpovedným gestorským výborom je tu výbor ITRE. Spravodajcom nášho výboru je opäť Jacek Sariuš Volsky, ktorý sa zaoberá otázkou bezpečnosti dodávok plynu v e, skupine EPP. Dostali ste informačné materiály, odôvodnenia, vysvetlenia o dôležitosti zabezpečenia eh, bezpečnosti dodávok plynu, aj systemické eh, eh, zabezpečenie energetických eh, otázok na spoločenstve. V posledných rokoch dochádzalo ku krizovým situáciám, ktoré by sme sa mali snažiť vyhnúť v budúcnosti, ale slovo už eh, odovzdám pánu Isariušovi Volskému, aby nás uviedol do témy. Ďakujem veľmi pekne. Ešte jedna všeobecná eh, poznámka. Táto téma zaistenia bezpečnosti dávok plynu sa zrodila na našom výbore, nie v ITRE a stalo sa to e, po tých prerušeniach dodávok v roku 2006, kedy Rusko prerušilo dodávky plynu cez e, Ukrajinu. Vtedy naši kolegovia na ITRE e, ešte sa vôbec nezaoberali takýmito témami. A preto by som ešte chcel apelovať, aby predsedníctvo nášho výboru žiadalo, aby išlo o túto tému, v tejto téme o spoločné o témy spoločnej zodpovednosti medzi našimi oboma výborami, nie aby gestovským výborom bol iba výbor LIBE. Poprosil by som vás eh, v sále, prosím, o eh, trošku viac eh, ticha. Po druhý krát sa zaoberáme zaistením bezpečnosti dodávok plynu. Prvýkrát to bolo pred 5-6 rokmi. E, keď sa k nám dostal produkt z Európskej komisie, ktorý e, bol vzdialený od dokonalosti a my sme ho značne zlepšili, to v Európskom parlamente zmenili, doplnili a stal sa z neho veľa lepší nástroj. A toto je presne to nariadenie, E, toto nariadenie má toto nariadenie e, vlastne odvolať. Chcel by som e, prijať komisii, že druhý pokus teraz po týchto 5-6 roka, rokoch, tak nám komisia predkladá je oveľa lepší. Takže našou úlohou nie je značne zlepšovať tento návrh a zavádzať tu nejaké veľké novinky, ale iba možno jemne vylepšiť tento návrh a posilniť návrh komisie e, voči tým, ktorí by ho chceli zriediť. Tento návrh, ako už vieme, je e, napádaný v tomto zmysle. Takže poprvé vítame toto nariadenie. Správne sa sústreďuje na regionálnu kooperáciu a mechanizmy e, bezpečnosti. Ich cieľom má byť väčšie zainteresovanie Európskej únie do otázok zaistenia bezpečnosti dodávok energií. Regionálna spolupráca sa musí posilniť, aby nedochádzalo k prerušeniam a snahám e, voľne definovať e, pojem e, chránených zákazníkov. Takže musíme tieto oblasti vylepšiť Eh, vylepšiť aj eh, napríklad eh, plány, núdzové plány. Ak by komisia adekvátne nereagovala, je treba posilniť sol, klauzulu solidarity a potrebné hodnotenia rizik, plány a mechanizmy kooperácie. V nariadení tiež musíme posilniť strategický cieľ diverzifikácie dodávok aj dodávateľských trás. Tam nie sme ešte na takej úrovni, ako by sme si to želali. A tiež chcem pripomenúť, že je tu možnosť e, agregácie e, nákupov e, dobrovoľného typu. Vychádza to z návrhov RDI. Mali by sme podporiť systematickú inklúziu krajín do mechanizmu, ako sa to spomína v článku 15 Kľúčovým problémom, ktorému sa venujeme v našom stanovisku, je výmena informácií o zmluvách medzi spoločnosťami. Predstavte si aktuálnu situáciu. Pán Putin sa stretne s pánom Junckerom. Pán Putin má všetky zmluvy všetkých dodávok plynu do celej EÚ eh, pred sebou pretože je šéfom Gazpromu. Na druhej strane stola sedí pán Juncker, nič e, z tohto, ničím z tohto on nedisponuje. Chceme niekoho, kto nás bude zastupovať Európsku úniu, aby sa nachádzal v takto slabej rokovacej e, pozícii voči druhej strane, ktorá, ako všetci dobre vieme, veľmi dobre e, využíva Eh, energie, a eh, plyn ako zbraň zahraničnej politike. Toto by sa malo zmeniť. Takže um, na to, aby sa posilnila táto výmena, aby komisia mala prístup ku všetkým potrebným informáciám o zmluvách, o plyne medzi uh, firmami z tretich, z tretich krá, firm EÚ s firmami z tretich krajín, hlavne teda Gazpromom. Uh, a je tu potom e, ešte ďalší bod, proti ktorému e, ja osobne som. Všetky kontrakty e, na 40 dávok určitých, z určitých krajín sú zverejňované. Nie je to logické, prečo sme za celoeurópsky trh s plynom a zároveň používame nástroj, ktorý sa vzťahuje iba na teda jeden, jeden e, sektor na jednu krajinu v oblasti plynu. To nie je kompatibilné. Mm, to, keď, keď sa tu budú e, zverňovať e, všetky, teda iba tie zmluvy, ktoré sú nad 40 spotreby eh, importu alebo spotreby určitých eh, krajín. Povedie k tomu, že iba východoeurópske krajiny budú zverejňovať svoje zmluvy a žiadne iné zmluvy eh, nebudú k dispozícii. Iba Polsko, Slovensko, Maďarsko, Bulharsko, Rumúnsko a Balt, baltské krajiny budú zverejňovať svoje zmluvy. Nemecko, Francúzsko majú obrovské zmluvy, ale nepredstavujú 40 spotreby týchto krajín. Takže z týchto dôvodov Eh, keď chceme naozaj mať jednotný eh, eh, trh s plynom, si myslím, že toto je nespravodlivé a teda navrhujem, aby sme navrhli toto percento absolútnym číslom. Chcem aj pripomenúť, že v aký komunitér už využívame takýto prístup kompetencie Európskej komisie a EÚ E, majú dohľad nad všetkými e, akvizíciami a e, fúziami nad určitý objem v konkrétnych číslach. Nie nevzťahujú sa na nejaké pomery na národnom trhu. A zo všetkých týchto dôvodov navrhujem, aby sme tu mali 8 miliard metrov kubických ako hranicu to by e, všetky zmluvy dalo e, do rovnakej pozície v celej Európskej únii. E, mali by byť tak zverejňované Európskej komisii. A teda táto, táto hranica by sa potom v podstate, potom by to bola iná úprava len pre krajiny, ktoré sú energetickými ostrovami. Takže aby som to zhrnul v našom e, stanovisku, aj v mojich pozmeňovacích návrhoch k legislatívnemu e, textu, žiadame posilnenie regionálneho prístupu. Ako viete, ako vieme, e, ten momentálne viacero veľkých krajín s veľkými firmami, ktoré za nimi stoja, napadajú. Musíme byť silní, harmonizovať definíciu chránených spotrebiteľov, aby národné definície nemali prevahu nad aspektami eh, eh, regionálnej bezpečnosti. Je dôležité eh, uvedomiť si, že žiaden štát nemôže ohroziť regionálnu kooperáciu, paralizovať ju. Treba tomuto zabrániť, treba, chceme, aby sa posilnila Európska komisia, chceme jej dať mandát, aby mohla konať v prípade chýbajúcej dohody medzi členskými štátmi v určitom regióne v odvodnených prípadoch a aby komisia mala možnosť e, intervenovať e, v prípade, e, že nedôjde k zhode medzi členskými štátmi. Takisto sme toho názoru, že lepšie zdieľanie informácií by sa malo posilniť a malo by sa v tom pokračovať a žiadame, aby komisia tu zaujala oveľa ambicioznejší prístup voči určitým členským štátom, ktoré Eh, tento prístup napadajú. Chceme tu mať silnejšiu európsku energetickú diplomáciu a tu eh, pripomínam eh, kroky na AFETE v roku 2007 v oblasti zahraničnej politiky, energetickej politiky. Ehm, E, celkovo si želáme, aby Európa bola v silnej vyjednávacej e, pozícii v oblasti e, dodávok energií, aby keď želíme monopolu v oblasti dodávateľa, aby sme teda boli aspoň silní, aby sme konali zjednotenie v záujme spotrebiteľov aj Eh, aj teda eh, domácnosti, aj eh, zo strany priemyslu. Ďakujem. Slovo má teraz Tonino Picula ako tieňový spravodajca. Sa je... Ďakujem. Myslím tohto návrhu je záruka, ktorá má zabezpečiť všetky členské štáty budú mať Eh, určité zábezpeky v prípade prerušenia dodávok. Veľa členských štátov eh, odhod eh, je závislých len na jednom zdroji. V prípade dodávok plynu pre ne by to mohlo viesť k veľkým ťažkostiam. Ak by sa dodávky plynu prerušili, a je to, nie je to len hrozba, ktorá by hrozila jednému členskému štátu, ale môže to stať viacerým, preto som za posilnenie regionálnej spolupráce. Aktuálne postupy nie sú dostatočne dobré na to, aby vedeli e, správne čeliť e, takéto situácii. E, spomíname tu princíp solidarity a E, v súlade s týmto princípom e, by susedné štáty v prípade ťažkej krízy mohli vypomáhať s dodávkami pre spotrebu plynu e, v domácnostiach. My si myslíme, že je to vynikajúci návrh EÚ, ktorý plne musíme podporiť. Tiež si myslíme, že niektoré delegácie by sa mali ešte viac objasniť aby sme jednotlivé podmienky od seba e, e, trošku lepšie e, delili. Tie okolnosti solidarity treba lepšie definovať. Treba sa venovať aj lehotám, treba vypracovať národné analýzy, zabezpečiť koordináciu medzi štátmi v určitom regióne. Je veľmi dobré, že nový návrh podporuje spoluprácu medzi susediacimi krajinami a e, čo teda povedie k skutočnej energetickej e, únii a bude nás chrániť pred e, ohrozeniami spoza našich hraníc, ale myslíme si, že treba tu spomínať aj povinnosti členov budúcej energetickej únie. Ďakujem. Pán Demesmaker teraz. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem. týchto scenároch energie, e, kde hovoríme o zelenej energie, obnoviteľnej energie, udržateľných energiách, plyn zohráva dôležitú úlohu. Je to fosílne palivo, ale menej znečisťujúce ako iné fosílne paliva a doplňa aj e, obnoviteľné energie, keď tie majú, povedzme, určitý nedostatok. Plyn sa často používa aj na vyhrievanie domácnosti a podnikov. V minulosti sme často videli, že zásobovanie plynom je pre EÚ veľkou témou aj v mocenskej politike. Na východe je veľa konfliktov. Vidíme vojnu medzi Ukrajinou a Ruskom, kde práve toto zásobovanie je predmetom boja a je často vystavené ohrozeniu. Takže je tu čo robiť aj v oblasti zahraničnej politike. Naša zraniteľnosť eh, v tejto otázke si vyžaduje spoluprácu, koordinovanú spoluprácu medzi členskými štátmi a preto súhlasím úplne so spravodajcom, ktorý hovorí o vytvorení energetickej únie ako o najdôležitejšom nástroji na vytvorenie e, istoty zásobovania energiou v EÚ. Práve táto časť o plyne je jej dôležitou, je jej dôležitou súčasťou. Máme niekoľko pripomienok samozrejme k stanovisku. Je dôležité zdôrazniť, že treba rešpektovať spolu zodpovednosť. Dopyt po plyne nie je odôvodnením zneužívania trhovej pozície hráčmi na trhu. Po druhé, Komisia musí sa stále usilovať, vyvíjať úsilie na to, aby rokovania s Ukrajinou, Gazpromom viedli k tomu, že dodávky ruského plynu na Ukrajinu sa nebudú používať ako politická zbraň. A na záver ide o solidaritu a dôveru, čo je základom a silou energetickej únie. Komisia môže podporovať len tie pod projekty, ktoré budú úplne v súlede s európskym právom. Myslím si, že musíme práve tlačiť a dodržiavať tieto zásady. Ďakujem. No. Ďakujem, Mark. A teraz Petras. Ďakujem, pán predseda, kolegyne, kolegovia. Myslím, že si práve uvedomili, alebo konečne uvedomili, že e, bezpečnosť dodávok energie je súčasťou celkového konceptu našej bezpečnosti politici a niekto to spochybňujú, ale praktici sa o to naozaj snažia. Takže je to taká pozitívna zmena na strane EÚ, teda že konečne sa vníma energetická bezpečnosť ako jeden dôležitý aspekt e, bezpečnostného konceptu. Čiže je to také prebudenie sa zo strany EÚ a teda snaha o príjmanie tých správnych a včasných rozhodnutí. Keď sa pozrieme na návrh stanoviska, na text komisie, tak je naozaj veľmi technický. Sariuš Volsky hovoril, že toto je naozaj veľmi technický text, výpočty, opisy a tak ďalej ale za týmito vzdanlivo technickými vecami sa skrýva množstvo zahranično-politických aspektov. Čiže je potrebné si uvedomiť, že nemôžeme sa v oblasti energie tváriť e, business as usual, tak ako to teraz robili veľké firmy, veľké krajiny. tvarili sa, že sa nič nedeje, žiadna zahraničná politika, pokračujeme v našich dohodách e, v ich príjmaní, tak ako tomu bolo doposiaľ. Nie, naozaj tento prístup je potrebné zmeniť a je e, potrebné smerovať ku koheznejšej um, energetickej únii v EÚ. A naozaj došlo k dramatickým zmenám na oboch stranách, na strane dopytu aj ponuky, čiže väčšia koherentnosť v ponuke a väčšia agregácia na strane dopytu. Uh, a keď to budeme robiť simultáne, tak môžeme naozaj dospieť k vytvoreniu toho, čo nazývame energetickou úniou. Dobre, ale nie som veľký optimista, pokiaľ ide o praktické uplatňovanie týchto ustanovení. Uvediem príklad Nord Stream 2. Okrem rozhovorov tu, napriek veľkým diskusiám v Európskom parlamente, po tom, čo sa implementoval tretí energetický balík, Nord Stream 2 stále je predmetom diskusí, technické prípravy prebiehajú a sú tu komerčné firmy, ktoré sa chystajú a sú pripravené tento projekt už implementovať. Čiže vyzývam komisiu, aby prišla so záverečnou komplexnou správou o Nord Stream 2, pokiaľ ide o implementáciu tretieho balíka. Čiže žiadne výnimky, prosím. Žiaden business as usual, pokiaľ ide o veľkých dodávateľov, ktorí radi budú porušovať politickú a energetickú solidaritu Európskej únie. Takže skrývanie sa za nejakými komerčnými záujmami umožňuje firmám, a často s podporou aj členských štátov, bohužiaľ. Eh, takže firmy sa snažia takýmto spôsobom celkový koncept Európskej únie mm, nechať padnúť. Takže prosím, neznižujme mieru regulácie. Skôr by som bol za zníženie výročného objemu plynu s 8 smerom nadol, tak aby sme umožnili zapojenie komisie v správnom čase. Kolegyne, kolegovia, Vážim si vašu podporu. Áno, niekedy je to trošku technickejšia diskusia. Je potrebné pochopiť, aké dopady tieto technické otázky majú na zahraničnú e, politiku. Čiže e, prosím, nestraďme e, ten rytmus, e, pokračujme v nastavenom tempe. Ďakujem pekne, Petras. A teraz zastáva slovo pani Teocharu. Nech sa páči. Program. Ehm. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcela povedať, že sa mi táto správa pozdáva, pretože do veľkej miery odráža môj názor. Dve dôležité veci však chcem načrtnúť, také, ktoré tu ešte neboli prebrané. Poprvé, snaha Turecka o alternatívne možnosti Nejde iba o dodávky z Ruska, ale aj o dodávky cez Turecko do EÚ. Vieme, aké sú tu veľké hrozby. A potom druhá vec, neistota v súvislosti s vojenskými konfliktmi, teda že vyvstáva riziko, v súvislosti s e, Tureckom a teda e, s tranzitom energie cez jeho územie. Cyprus je potom mať na zreteli, lebo Cyprus pokiaľ ide o energiu a suroviny, konkrétne plyn, e, tak tam sú zásoby ešte na 30 rokov, čiže Nebol by problém s dodávkami ani plynu, ani energie. 2,3 miliardy. To sú výdavky na ten prietok zo strany Európy aj do Izraela a potom spätný tok. Plyn z Izraela, z Egypta a Cypru by mohol pokryť veľkú časť dopytu Momentálne je to ale tak, že tie dodávky možné nie sú, lebo sú tu vojnové hrozby zo strany Turecka na adresu Cypru, čo by teda ohrozilo e, tie dodávky. Ďakujem pekne. Thank you very much, madam. Ďakujeme pekne pani Teocharu. A pani Šujca sa hlásila slovo, nech sa páči. Áno, ďakujem pekne. Naozaj je zaujímavé, že dnes hovoríme o tejto téme. Práve teraz, keď Juncker s Putinom sa stretávajú, čiže zaujímavá takáto náhoda, že sa to deje e, súčasne. Ale teraz k správe pána Volského, podporujem ju. Mám však jednu otázku. Tých 8 miliárd kubických metrov plynu, súvisí to s pozmeňovacími návrhmi, čiže tých 8 miliárd to vy uvádzate ako hodnotu. Mňa by zaujímalo, ako ste dopracovali k tomuto, k tomuto číslu. A tiež sú tam ešte ďalšie technické, ktoré nie sú úplne vyriešené. Čiže toto je moja otázka. Samozrejme, že podporujem regionálnu spoluprácu. Vieme, že 6 krajín je v plnej miere závislých od tohto plynu teda chápeme význam tohto plynu v celkovom energetickom mixe a preto je dôležité posilniť spoluprácu a spolupracovať. Pokiaľ ide o tých veľkých hráčov na trhu, ja si myslím, že by sme nemali použiť nástroj hospodárskej súťaže, ale že by sme mali konať v súlade s energetickou úniou budúcnosti preto aj tých 8 miliard e, mi nie je celkom jasných a preto je tá moja doplňujúca otázka, ale podporujem všetko, čo pán Volský vo svojom stanovisku má. Myslím si, že výmena informácií o zmluvách je kľúčová. Je to nevyhnutnosť. Ak takáto výmena prebiehať nebude, tak veľké firmy e, si budú môcť sami stanovovať podmienky. Tiež súhlasím s tým, že je potrebné spolupracovať e, smerom k energetickej únii ale ako ste už povedali, je dôležité, aby sme boli naozaj ambicioznejší. A to je aj mne zjavné. Ale podporujeme komisiu. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, Dubravka. A teraz navrhujem, aby teraz odpovedal pán Sariuš Volský na vašu otázku, čiže ako je to s tými 8 miliardami, môžete nám to prosím objasniť? Sariuš, máš slovo. a big contract. Veľký kontrakt na 55 ICM. Veľká nemecká firma nakupuje od Gazpromu. Je to menej ako 40 nemeckej spotreby, čiže nebolo by potrebné o tom informovať. Ale v podstate si Litvu, Chorvátsko, Lotyšsko, Estonsko. Objem neveľký, ale pokiaľ ide o percento celkové spotreby, to by sa už nahlasovať muselo. Čiže ja spochybňujem to, že by mala byť nejaká referenčná hodnota uh, stanovená vo vzťahu k národnému trhu, keď chceme energetickú úniu celoeurópsku a tiež nechcem, aby e, firmy v malých a stredných krajinách museli informovať a tie veľké kontrakty na veľkých trhoch v západnej Európe, že tam by e, takáto informačná povinnosť nebola. A podporujem ten prístup, ktorý navrhol pán Demesmaker. Áno, máte pravdu, že hospodárska súťaž to je dôležitá vec na trhu s plynom, čiže vaše návrhy sa mi páčia, prevezmem ich. Ale tu je taká určitá paralela. Európsky orgán pre hospodárskú súťaž DigiComp, ten by sa aktivizoval, keby došlo k nejakej zmluve, fúzii a tak ďalej, nad hranicu určitej sumy v miliardách eur. Čiže akýkoľvek kontrakt na celom území EÚ by podliehal rovnakým podmienkam keď sa napríklad 40 národnej spotreby, tak nie každej zmluvy sa to bude týkať. Prečo teda 8 tých e, miliard kubických metrov, keď e, sa pozrieme na krajiny, Alžírsko, Katar, Líbia, Peru a tak ďalej, mám tu zo pár krajín. E, takže keď sme to porovnávali, tak sme dospeli k tomu, že tento hráme sa to hranica je správna 5 alebo 10, o tom by sa možno dalo diskutovať, ale e, zároveň e, nechceme e, zaplaviť komisiu všetkými zmluvami, ktoré existujú. Hoci, chcem povedať, nemusíme sa všetko pozrieť detálne, tie zmluvy, dajú sa to nejako zoradiť, ale je dôležité mať možnosť sa na tie zmluvy pozrieť z toho či iného dôvodu, keď takáto potreba vystane kedykoľvek v čase. Čiže preto navrhujeme objem zmluvy, tak aby všetky kontrakty boli vystavené rovnakým podmienkam. A transparentnosť dohôd medzi vládami, veď na tom už dohoda existuje, to je v poriadku, to je dôležitá vec, ale pokiaľ ide o firmy, tak tam je to ešte dôležitejšie než v prípade krajín. A vy ste, pani Šujka, Šujca, hovorili e, veľmi oprávnene o tom časovom prelínaní sa Juncker s Putinom, že sa stretávajú v tomto čase. Ale Juncker má aké zbranie v rukách voči Putinovi? Putin vie všetko, kto čo predáva za koľko komu. A Juncker, čo vie ten? Nič? Môže sa len domnievať. A my túto asymetriu chceme prekonať, pretože hrá v náš neprospech. A tiež chceme napraviť to, čo navrhuje komisia, teda na povrchu je to transparentnosť, pokiaľ ide o kontrakty nad nejakú hranicu, ale tie dôležité kontrakty všetky sú skryté a iba malé percento e, sa zverejňuje, čo firmy v strednej a východnej Európe a tie v západnej Európe stavia do úplne inej pozície. Čiže je to nespravodlivé, pretože niektoré firmy vedia o kontraktoch konkurentov a iné takúto možnosť nemajú. Čiže je to nespravodlivé, asymetrické a nesplňa to to, čo je v jadre hospodárskej integrácie EÚ, teda že aktéry sú všetci vystavení rovnakým podmienkam že pre nich platia rovnaké podmienky a rovnaké e, zaobchádzanie, že pre nich platia. Čiže je to naozaj e, komplikované a dá sa to opodstatniť iba ak povieme, že chceme vidieť napríklad, ako je to s tými energetickými ostrovami, ako napríklad pobalské krajiny, inak je to vôbec neopodstatniteľné. A okrem toho, to ešte e, podkopáva energetickú úniu. Hovoríme jeden trh s energiou a potom to e, porozdelujeme na e, trhy jednotlivých krajín. To sa nedá ani vysvetliť. Iba, že by sme povedali, že niektoré kontrakty chceme zmeniť a iné nie, iné, scho- iné schovať. A toto znova je vec, ktorá je nepriateľná. Ďakujem. Ďakujeme pekne za toto objasnenie. Pán Volsky, kolegom chcem pomenúť, že pozmeňovacie návrhy môžu predkladať do zajtra, do poludnia a týmto tento bod programu uzatvárame a ideme k bodu 10. Eh, mechanizmus výmeny informácií o eh, medzištátnych dohodách a eh, nezáväzné mm, nástroje medzi členskými štátmi a tretími krajinami v oblasti energie a rozhodnutie EU 994 2012. Pravodajcom v výbore AFED je pán Kukan. Gestorským výborom je výbor ITRE. Posudzujeme teda návrh stanoviska, je to prvá výmena názorov a už by som dal slovo pánovi Kukanovi, aby nám tému odprezentoval. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, Andrej. Toto stanovisko ehm, vychádza z návrhu komisie o rozhodnutí Ide o aktualizáciu mechanizmu výmeny informácií o medzi štátnych dohodách v oblasti energie. Čiže je to súčasť širšej politiky smerujúcej k vytvoreniu energetickej únie EÚ. Moje stanovisko, alebo takto ja si myslím, že eh, návrh komisie je rozumný a je v súlade s stanoviskom parlamentu mm, odhlasovaným o strategii eh, energetickej únie v decembri minulého roka. Vyzývame k silnejšej pozícii komisie v medzištátnych dohodách, vrátane ex ante posúdenia takýchto dohôd, teda predtým, než sa tá dohoda vôbec podpíše. Podľa súčasnej legislatívy, keď komisia robí ex post vyhodnotenia takýchto eh, medzivládnych dohôd, tak skrátka vidíme, že komisia nemá možnosť eh, problematické dohody zosúľadiť s legislatívou EÚ. A toto je vec, ktorá by sa diať nemala, keď naozaj chceme fungujúcu energetickú úniu. Špecifika návrhu komisie. Pôsobnosť súčasného návrhu pokrýva nielen medzivládne dohody, ale aj nezávi- nezáväzné nástroje. To sú možno nejaké memoranda o porozumení alebo nejaké iné politické deklarácie komerčné kontrakty medzi firmami sú vyňaté. Tieto pokrýva iné rozhodnutie. Ja už som spomínal, že súhlasím s hlavnými bodmi v návrhu komisie, ako napríklad členské štáty by mali komisiu informovať, keď začnú medzivládne rokovania, a teda aj o pokroku musia informovať, mali by informovať. Takéto dohody by mali potom byť predložené komisii na vyhodnotenie či sú v súlade s legislatívou EÚ predtým, než budú podpísané, teda ex ante posúdenie. Členské štáty by mali komisiu informovať aj o nezáväzných dohodách v oblasti energie s tretími krajinami. Ďalej moje návrhy k stanovisku. Dovolte spomenúť dve veci. Chcel by som zdôrazniť iné problémy, ktoré sú dôležité pri vytváraní tohto mechanizmu? V prvom rade by mal priniesť viacej transparentnosti a výmeny informácií do oblasti energetických dohôd a súčasne komisia potrebuje zaručiť bezpečnosť dôverných informácií. Po druhé, komisia by sa mala zaoberať dodržiavaním európskej legislatívy a súčasne by mala náležite zvlážiť aj stratégiu energetickej bezpečnosti EÚ. Kolegovia, teším sa na vaše pripomienky a návrhy. Lehota na pozmeňujúce návrhy je zajtra o 12. Takže ešte stále máte 25,5 hodiny na to, aby ste mi pomohli. Ďakujem. Ďakujem, Eduard. Takže dávam slovo e, tieňovým spravodajcom. Veľmi sa teším, pán kolega, že pod vašim vedením sa e, dostalo stále viac a viac tieňa tieňové, tieňového, hovorí pán Pikula. Tie problémy, o ktorých tu dnes hovoríme, sú veľmi dôležité. Nedostatok ex ante kontroly, právnej istoty, to znamená mechanizmy, ktoré ani nes, ktoré sa týkajú nesúladu s EU legislatívou a nedostatok transparentnosti pri rokovaniach. Myslíme si, že tento záver, to, to musí všetko, alebo toto uznesenie to musí dostať do súladu s EU legislatívou. My si myslíme, že uznesenie by bolo možno treba trošku upraviť, ale zatiaľ nie je koncenzus o tom, ako. Potrebujeme mať primeranú výmenu informácií a právnu istotu. Ak by tieto návrhy neboli v súlade s európskou legislatívou, Okrem toho si myslím, že potrebujeme veľmi presne vymedziť lehoty, aby sa proces nespomalil. E, transparentnosť pri kúpe energie z tretich krajín je veľmi dôležitá pre zabezpečenie a istotu zásobovania, preto potrebujeme väčšiu transparentnosť v dohodách s tretími štátmi, aby sme mali dobrú konkurencieschopnosť a dodávali spotrebiteľom kvalitnú, dobrú energiu, to bude možné len vtedy, ak zosúladíme obchodnú a zahraničnú politiku a budeme mať dobré zmluvy. Tieto dohody s tretimi krajinami sú stále realitou, ktorú, ktorú máme v EÚ. A v balíku pre energetickú úniu musíme pracovať viac na udržateľnosti a energetickej hospodárnosti. Ďakujem. Ďakujem. Myslím, že sa už nikto ďalší nehlási o slovo. Áno, je to tak. Komisia sa zdá, že nemá záujem o túto tému. Takže z tohto pohľadu Eduard, o sa, Darius, ešte Darius chce povedať slovo, súhlasí so všetkým, čo sa povedalo, len jedna pripomienka. Medzivládne dohody sú tie, ktoré predchádzajú zmluvám medzi firmami. A tieto dve veci, tieto dve oblasti, ktoré sú tu uvedené, prezentované, o ktorých som ja hovoril, o ktorých hovoril Eduard, sa navzájom doplňajú. Po druhé, čím budeme mať jasnejšie o tom, čo sa dohoduje medzi vládami, tým menej problémov budeme mať potom v budúcnosti s tajnými dohodami medzi firmami. Vieme, že v tejto oblasti e, nie sú úplne nepolitické dohody, alebo tak povediac, len obchodné dohody. Všetko je geopoliticky plánované, politicky podmienené. Myslím si, že v tomto výbore o tom nemusím hovoriť. Petra Zodyšiel. Uh. E, Takže čím väčšia jasnosť v medzivládnych dohodách, tým lepšie. Po druhé, vyhneme sa veľmi negatívnym situáciám. ako spochybňovanie zo strany e, komisie, povedzme, zmluvy o južnom e, e, toku Bulharska s Gazpromom. Takže skôr preventívne akcie, tým, že zabezpečíme transparentnosť týchto kontraktov. Po druhé si myslím, že v tej, tomto nariadení sa nesprávne vyhýbame veciam, ktoré nie sú otázkou medzivládnych dohôd, rôzne memoranda a podobne. Veci, ktoré nemajú podobu medzivládnych dohôd, ale môžu mať oveľa väčšiu váhu než tie formálne dohody. A potom návrha e, z tohto pohľadu je návrha komisie skromná a ja navrhujem, aby sme my, nech už sú dohody akékoľvek medzi verejnými, verejnými e, orgánmi, aby boli transparentné a aby sa o nich informovalo. Ďakujem. Chceš to shrnúť, Eduard? Jedna veta. Myslím, že sa chcem poďakovať najprv Jacekovi za to, čo povedal. Áno, je tu jasná väzba a čím budeme mať jasnejšie v medzivládnych dohodách, tým lepšie pre e, budúce obchodné zmluvy. A tá druhá podmienka, áno, medzivládna dohoda aj tie memoranda o porozumení sú zahrnuté do tohto mechanizmu, ale možno to možno stanoviť alebo povedať ešte jasnejšie. Ďakujem. Ďakujem, Eduard. Týmto končím našu debatu a e, zajtra to bude 15. júna ďalej riešené. Ďalším bodom programu by sme mali mať bod in camera. To znamená, že si dáme asi 10-minútovú prestávku a potom príde pani Natália Postulová, vedúca EU delegácie pre Kosovo, príde sem na hearing a preto chcem požiadať všetkých tých, ktorí by tu nemali byť, aby využili tých 10 minút na to, aby odišli a prišli o 11.30 naspäť, keď budeme s Demirtašom mať ďalšie rokovanie. To bude posledný bod programu. Ďakujem. Takže 10-minútová prestávka a pokračujeme potom o 10.45 s novou vedúcou delegácie pre Kosovo. Uh, Takže budeme pokračovať s bodom 12 nášho programu, kolegovia. Je to výmena názorom s pánom Sachala Tintemirtaš z HDP eh, ľudovodemokratickej strany. Vítam pána Demirtaša tu medzi nami spolu s jeho kolegami a spolupracovníkmi. Pán Demirtaš posledné mesiace bola situácia v Turecku hlavnou témou našich rokovaní v EP. Bola aj témou na plenárnom zasadnutí. Všetci pozorne sledujeme situáciu v Turecku z hľadiska bezpečnosti, politického hľadiska, z hľadiska migračnej a utečeneckej krízy, regionálneho kontextu, ako aj interného vývoja v Turecku. Preto by sme veľmi ocenili vašu analýzu súčasného stavu vo vašej krajine. Veľké národné zhromaždenie schválilo menu Holand- e, tureckej ústavy, kde umožnili odobratie poslaneckého mandátu imunity. Komisár Hahn vyjadril svoje znepokojenie zo situácie v Turecku po niekoľkých vývojových situáciách, po niektorých situáciách v Turecku. Boli by sme naozaj veľmi radi, keby sme počuli vašu analýzu, váš vstup, aby sme vedeli, ako vyzerá na, z vášho pohľadu táto situácia a dialog podľa vás. Ako to, aká vyzerá situácia z hľadiska liberalizácie vízového styku, pokračovania rokovania o pridružení a, a ako vidíte aj situáciu z hľadiska migračných tokov. Pán Demirtaš, máte Mm, takých 10 minút na úvod a potom vám položia e, poslanci otázky, na ktoré môžete zhruba za 10 minút odpovedať. Takže nech sa páči, dávam vám slovo. Ďakujem veľmi pekne, milí kolegovia. Ďakujem veľmi pekne za túto príležitosť. Vy ste výborom pre zahraničné otázky a sledujete, čo sa tam deje veľmi pozorne. Určite máte podrobné informácie. Predsa však ak dovolíte, chcel by som sa s vami podeliť o moje názory na súčasný e, vývoj a možný vývoj, ktorý by mohol vzniknúť v budúcnosti. Máme v Turecku teraz mimoriadne politické obdobie. To nie, momentálne to nie je pre nás normálna situácia. V podstate ústava je totálne pozastavená, politické cesty sú zastavené, sloboda tlače, prejavu, to všetko sa porušuje každý deň. A vzniká postupne režim jedného pána, jedného vládcu, jedného riadiaceho pracovníka. Všetko toto má samozrejme historické príčiny. Tento problém nevznikol len tak. Máme problémy s demokraciou od vzniku republiky. Všetky tieto pro, problémy nemožno pripísať len Erdoánovi, ale Erdoán a jeho e, vláda prispeli k tvorbe problémov, vytvorili ešte zložitejšie problémy. Napríklad sme mali mierový proces, ktorý trval dva roky a pomohol Turecku. Konflikty, strety prestali, došlo k prímeriu a E, nastal mier, ale potom pán Erdoğan si myslel, že mu to neprospeje, že stratí postavenie hlasy a pozastavil celý mierový proces a rozputal ďalšie strety a odvtedy došlo k devastácii v kurdských oblastiach. Sú tu časti so zákazom vychádzania, ktoré niekde trvá až 6 mesiacov už a vojaci, armáda tam operuje s tankami, kanormi a tieto mesta, provincie, všetko sú tým postihnuté. 500 tisíc ľudí bolo premiestnených, tisícky ľudí boli zaistené alebo zahynuli. A Erdoğan sa nechce vrátiť k tomu rokovaniu E, odmieta si sadnúť za stôl a nájsť riešenie tohto problému. Tento konflikt mu totiž pomáha, slúži jeho politickým cieľom, pretože v Turecku sa toho deje viac. A e, prebudzajú sa nacionalistické pocity a Erdoğan má z toho osoch, takže jednoducho nechce znovu spustiť e, mierový proces zrušenie imunity je súčasťou tohto procesu. To nemôžeme predsa vidieť alebo analyzovať v izolácii. Je to súčasťou jeho stratégie. Naše imunity boli zrušené a je to porušenie e, ústavy. Prijal sa doplňujúci článok, ktorý nám odoberá toto právo a neústavný neústavný doplnok schválil parlament a posledný článok tohto pozmenujúceho návrhu tejto novely nám neumožňuje sa obrátiť individuálne na ústavný súd. Ehm, vyšetrovania poslancov našej strany predstavujú asi 600, 600 prípadov vyšetrovania dochádza aj k e, stresnému stíhaniu v 93 prípadoch. Pravdepodobne sa prípad otvoria na budúci týždeň. Ministerstvo spravodlivosti už posunulo tieto spisy prokurátorovi a prokurátor začne pracovať na tom na budúci týždeň. Naša politická skupina sa E, rozhodla, že e, sa nebude e, teraz vyjadrovať, lebo naša imunita bola zrušená v porušením ústavy a všetci prokurátori pracujú na príkazy Erdoána a v takomto prípade prokurátor bude musieť rozhodnúť a násilne nás predviesť pred prokurátora policajnými sílami. Ak sa tak stane, tak nebudeme reagovať na otázky, a máme spoločný text pripravený na našu obhojobu. Všetci budeme mať rovnaký text. Budeme hovoriť, že je to len politický e, krok, ktorý e, má podporiť jedného muža a my jednoducho nebudeme reagovať na tieto otázky. A v takom prípade nás môžu e, uväzniť. Ja si myslím, že naše vyšetrovacie spisy o nás všetkých sú smiešne, tragické súčasne, pretože väčšinou ide o slobodu prejavu. Ja mám 93 vyšetrovacích spisov a všetky sa týkajú prejavov, ktoré som do dnešného dňa mal. Pozeral som si tieto spisy, prešiel som cez tieto obvinenia a je to z právneho pohľadu katastrofa. Napríklad v roku 2008 pri oslavách Nábrusu som povedal tieto veci a teraz ma obvinujú z toho, že robím propagandu teroristickej organizácie. Toto som povedal. Najkrajšia cesta k, k mieru je cez pána Očalana. Je to najkračšia cesta a vyzývame k bratstvu a partnerstvu a Turci a Kurdi si nezaslúžia žiť tento život, ktorý máme teraz. Z tohto ma obvinujú, zlia si, že je to propaganda teroristickej e, organizácie. To je napríklad jeden z vyšetrovacích spisov proti mne. Dovolte, aby som uviedol ďalší príklad. V jednom z najväčších miest e, Turecka, Kaj City, Naša budova bola napadnutá rasistami, došlo k jej poškodeniu, spal, vyhoreniu. A podali sme e, sťažnosť na politického riaditeľa v tomto meste. Povedali sme, že nás nechránil. A potom to nás začali stíhať za defamáciu po ohováranie policajného prezidenta, miesto toho, aby e, vyšetrovali policajné zložky v tomto meste, nás e, vyšetrovali kvôli ohováraniu. Ďalším príkladom, obvinením mali sme volebné zhromaždenie a tam som hovoril po kurdsky, čo je moja materčina. A prokurátor nemal problém s obsahom prejavu, ale myslel si, že je to trestný čin, že som hovoril po kurdsky a začal ma kvôli tomu vyšetrovať za to, že som hovoril po kurdsky. Napríklad som povedal, že Kurti majú právo na vzdelanie v Kurčine a toto je teraz predmetom obvinenia, môjho obvinenia. Takmer všetkých tých 600 spisov sa týka slobody prejavu. E, obvinujú nás z toho, že hovoríme otvorenie a vyjadrujeme svoje názory. Je to hamba, že nás takto stíhajú a hrozí nám e, väzenie. Len mňa takto stíhali za e, trestné činy, ktorých súčet by predstavoval vyše 200 rokov odňatia slobody. Jeho snahou, snahou Erdoána je nás dostať z parlamentu. Presne tak, ako to urobil Hitler, bude jediným človekom, ktorý bude pri moci a preto existencia kurdských poslancov je kritická v tureckom parlamente. My sme tá sila, ktorá by dokázala zastaviť pána Erdoána. Prechádzame cez historické časy a v týchto časoch si myslíme, že opozícia, ktorá je za mier, by mala byť silnejšia, aby sa znovu obnovil mier a stabilita našej krajiny ako aj mier v Sýrii, pretože mier v Sýrii nastane len vtedy, keď bude v Turecku mier, keď Turci aj Kurdi dostanú historický mier a to bude viesť aj k stabilite v Sýrii. Dnes nás všetkých e, straší utečenická kríza a mier medzi Turkami a, Turkami a Kurtmi má priamy dopad na riešenie utečeneckého problému. Môžeme mať stabilné prostredie v Turecku, v Rodžave, ale vyžaduje si tú podporu Ankary. E, Erdoğan sa nechce s nami zmieriť a preto tá situácia trvá. Ale v severných častiach Sýrie je možné, E, nastoliť mier e, rýchlo. Ak to bude tak, tak potom sa väčšina sírskych utečencov môže vrátiť, lebo tam bude bezpečná zóna pre nich a bolo by možné, aby sa títo ľudia vrátili domov. Kurdské orgány tam tiež spolupracujú a sú ochotné spolupracovať a prijať všetkých sírskych kurdských e, utečencov, a ďalšie skupiny alebo etnické, etnického pôvodu musíme vidieť tieto väzby aj na e, mierový proces e, v Turecku. Ak nebudeme nič robiť na riešení tohto problému s Tureckom, tak riešenia pre e, Sýriu budú tiež e, nedohľadne. Erdoğan využíva utečeneckú krízu na vydieranie a musíme nájsť alternatívne politiky, aby sme e, to e, vyriešili. Musíme to viac podporovať a potrebujeme obnoviť mierový proces, potrebujeme e, dosiahnuť stabilizáciu situácie pod vedením Kurdov, Myslím si, že niektoré problémy možno vyriešiť, ak Európsky parlament by dokázal radikálnejšie vystupovať, napríklad byť sprostredkovateľom, ale e, pre riešenie problému E, s Kurdami, možno, že by mohla byť taká delegácia Európskeho parlamentu. Ak by ste vy teda mohli konať konkrétnejšie, nám by to uľahčilo život. Uvidíme, či môžeme znovu spustiť takto mierový proces. Na budúci, od budúceho týždňa ja a moji kolegovia možno budeme uväznení a v takom prípade budeme potrebovať vašu podporu solidaritu. My neodídeme z našej krajiny, v žiadnom prípade neodídeme, možno nás zastknú na roky, ale neodídeme, lebo to robíme preto, aby sme dosiahli mier v našej krajine. Ale ak bude medzinárodná solidarita, tak to pripraví pre nás príležitosť, posilní demokraciu a E, pomôže nám to v našej snahe. Určite budú problémy medzi Tureckom a EÚ. Erdoğan včera e, mal prejav a povedal, že sa budú znovu zaoberať otázkou a príjmu nové rozhodnutie vzhľadom na kritiku EÚ. Čiže to má priamy dopad na vývoj vzťahov z EÚ, ale toto nie je predsa vecou jedného človeka, to je vládna otázka, to nie je vec jednej strany. My si nemyslíme, že je to Erdoğan, ktorý má rozhodnúť o tom, či budú alebo nebudú vzťahy z EÚ. To obmedzuje rokovania a e, vďaka týmto rokovaniam môžeme kontrolovať, čo sa deje v Turecku ale keď budú všetky dvere úplne zavreté a nebudú žiadne vzťahy medzi Tureckom a EÚ, tak to bude škodlivé pre demokraciu. Potrebujeme prebiehajúce vzťahy medzi EÚ a Tureckom a tak, aby sa dodržiavali európske hodnoty. Ďakujem veľmi pekne a teraz otázky a od, rád na ne, vaše otázky a rád na ne odpoviem. Ďakujem veľmi pekne, pán Demirtáš. Milí kolegovia, skôr ako začnem debatu, chcem vás požiadať aj o spoluprácu. Máme takmer 15 E, záujemcov o slovo a to znamená, že každý z vás má minútu, takže prosím, dodržte e, toto a dajte každému čas položiť otázku. Najprv pán Kefalaganis ako vedúci delegácie by možno začal ako prvý. Nie? nie? Chcete hovoriť alebo nie, hej? Dobre, Takže najprv spravodajkyňa, potom vedúci delegácie, každý z vás má minútu. Ďakujem pán predseda, ďakujem pán Demeter za to, že ste prišli a že ste sa vyjadrili. Žiadate solidaritu a buď majte v tom jasno. Veľká väčšina v tomto parlamente bola veľmi kritická k tomu, čo sa deje v e, Turecku, k zrušeniu imunity Vieme, že ste cieľom útokov a keď v najbližších týždňoch vy a vaši kolegovia zmiznete za mrežami, tento parlament nebude môcť nikdy schváliť liberalizáciu vizového styku s Tureckom na základe zákonov, ktoré, ku ktorým sme kriticky. Takže myslíme si, že každý má právo sa vyjadriť, aj keď s tým nesúhlasí a keď s niečím nesúhlasíte. Takže Druhá otázka je situácia na juhovýchode. Mohli by ste nám povedať, čo sa deje v tých mestách, pod, e, e, kde je zákaz vychádzania? A veľká väčšina v parlamente je tiež taká, ktorá si myslí, že neexistuje odôvodnenie pre teroristické útiky a násilie. A ja viem, že vy s tým súhlasíte, ale mohli by ste nám povedať, čo robíte vy, aby ste presvedčili PKK, aby zložili svoje zbranie? Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade vás tu vítam. Vítam vás tu, pán Demitaš, v našom parlamente. Ja som úplne prekvapený, že ste sa sem vôbec dostali. Predsa dnes to vôbec nie je veľmi jednoduché. A pýtam sa, že či aj iní kolegovia mohli cestovať a na, e, by nám povedali, ako vyzerá situácia. My potrebujeme stabilné Turecko a stabilné e, situáciu aj v regióne. Diskusia, dialog, spolupráca, to je to, čo potrebujeme. Európsky parlament na poslednom e, rokovaní v pléne odsúhlasil správu, ktorá sa zaoberala s s odobraním inumunity 136 poslancom parlamentu a máme spoluprácu, snahu spoluprácu s tureckým parlamentom. Máme dve misie, dve delegácie naplánované na jún, ale kladieme si otázku, či je naozaj možné dosiahnuť stabilné Turecko a nejako k tomu prispieť. Ďakujem. Dokázali ste sledovať e, tieto otázky? Mohli by ste požiadať o zopakovanie príspevku, pretože e, sa text nedostal do uší, ale teraz nás už počuje, teraz počuje tlmočenie. Takže stručne teraz, áno. Ďakujem veľmi pekne. Vítam vás tu. My predpokladáme že máte aj iných kolegov zo strany, ktorí by mali tiež prísť, nie len vy. Tešíme sa, že ste tu, pýtame sa, ako je to možné. My by sme chceli mať stabilné Turecko, to je pre nás dôležité, dôležité pre dialog a spoluprácu a preto potrebujeme fungovať v širšom regióne, v tej širšej oblasti, kde by mala byť stabilita. Minulý týždeň sme schválili správu a výsledok hlasovania ukázal, že aj my uznávame, že je to veľmi bolestná cesta k demokracii. Máme veľké problémy s so zmiešaným e, parlamentným sromaždením v Turecku. Momentálne sa nachádzame v takej ťažkej oblasti, E, spolupráce s kolegami v tureckom parlamente dochádza k veľkým zmenám, ktoré nie sú smere, e, smerom k demokracii. E, dochádza k zmenám ústavy, je to pre nás veľký problém. Ďakujem a teraz pani Zomer, jedna minúta. Ďakujem a ja sa veľmi teším, že ste tu. Máme dilemu a vy to viete. Pre nás je to veľmi ťažké. Máme na jednej strane dohodu s Tureckom, ktorá je dôležitá pre Európsku úniu a Erdoğan na, nás aj veľmi tlačí s utečencami, ale na druhej strane chceme aj pomôcť e, opozícii Turecku, lebo z európskeho pohľadu je tá situácia tam pre opozíciu neznesiteľná. Vlastne by sme mali prerušiť rokovania o mm, pridružení. My to nechceme. Erdogan robí všetko, aby, sme, e, aby sa e, Turecko vyvíjalo smerom späť. A preto si myslím, že tu máme troška problémy. Vy máte veľké, vykladiete veľké nádeje v nás, vy hovoríte, že môžeme povedať ako parlamentári, čo chceme, nemusíme byť takí diplomatickí ako naši politici. Uh, ale na druhej strane, a ako už Katy povedala, my by sme vlastne ani za týchto podmienok nemohli schváliť e, liberalizáciu vizového styku. A teraz López. Pán López. Ďakujem pekne, vítam vás v parlamente. Dúfam, že vaša návšteva bude predstavovať uznanie vašej osoby a vašej strany a dúfame, že v budúcnosti sa vám dostane solidarity vám aj ostatným poslancom, ktorým bola odňatá e, imunita. Pokiaľ ide o situáciu e, Kurdov, eh, to ste spomenuli, ale ja by som rád vedel, od vás, ako vnímate dohodu medzi EÚ a Tureckom. My sme Erdogana veľmi kritizovali, ale ako to teraz vyzerá e, vo vnútra e, Turecka v tejto oblasti? Sú tu veľké problémy aj s postavením e, žien a rada zaujímala by ma tu vaša pozícia. Ďakujem. Ďalší rečník. Pani Teocharus, ďakujem, pán Dimitáš. Momentálne sa veci majú tak, že e, prebieha e, genocida proti Kurdom. Vy ste povedali, že sú tam tisícky mŕtvych, veľmi veľa e, utečencov, tureckých Kurdský národ je ešte stále prenasledovaný a predstavuje veľké percento tureckého obyvateľstva. A teda zatiaľ žiadne opatrenia sa nepríjmajú proti takémuto systému, takže 20 25 predstavujú Kurdi. Ehm, a chcem sa teraz spýtať, či by akceptovali nejaké, nejakú e, e, dohodu, akú formu spolupráce s Tureckom e, je aj veľa Kurdov v Istambule napokon. Pán Kiučuk, ďakujem pekne, sledujem, čo sa deje v Turecku už veľmi dlho a musím povedať, že úplne nesúhlasím s tým, čo ste povedali. Mm, nesúhlasím úplne so všetkým. Pokiaľ ide o práva Kurdov, myslím, že tie sa e, vlastne posunili v posledných rokoch, pretože teraz e, sa kurdi môžu vyjadrovať. E, napríklad vo volebnej kampanii to bolo v minulosti nemysliteľné. A E, došlo tam aj k veľkým investíciám e, pre Kurdov. Ale čo e, sa vlastne stalo, pán Demirtaš, chcel by som sa spýtať, kedy sa vaša strana zmení na sekulárnu, ktorá bude chrániť etnické menšiny. Ja som z Bulharska ja chránim vlastne tiež záujmy menšiny, naše menšiny, ale na sekulárnom princípe. Pán Hadžegordu, ďakujem pekne. Momentálne je situácia zložitá, nielen pre nás, ale aj pre vás. Nachádzame sa z voči, voči jednej osobe v jednej veľkej krajine a už to tu zaznelo že možno na budúci týždeň e, budete musieť ísť do väzenia. Parlament sa bude e, zasadzovať aj naďalej za to, aby boli dodržiavané vaše práva. Ale nemyslím si, že to bude postačovať. Neviem, či to bude e, môcť ovplyvniť Doganovú politiku. A pokiaľ ide o vzťahy z EÚ, nezlepšia sa tým, budú určite zložitejšie. A chcem položiť otázku podobnú tej, ktorú položila pani Píri. Mnohí hovoria, že je potrebné nejakým spôsobom e, tlačiť na e, vlastne PKK. Pani Lochbiller, ďakujem pekne. E, vítam vás v mene e, politickej skupiny Zelených. Popísali ste, čo vám hrozí, aké prenasledovanie, e, odsúdenie. Máme pani Lajlu Sadnu, ktorá dostala Sacharovú cenu od nás. Viete niečo o jej situácii? Viem, že je tiež obviňovaná z dôvodov slobodného vyjadrovania názoru, ale viac podrobností by nás určite zaujímalo. No a pokiaľ ide o odstranenie imunity, e, sú tam teraz voľné kresla. Je dôležité, aby e, podľa e, ústavy sa konali nové voľby a takto boli znovu obsadené tieto miesta, ale hrozí tu nebezpečenstvo, že AKP takto získa dvojtretinovú väčšinu, keď sa ich zmostí a mohla by potom meniť ústavu. Ako to vnímate? Dobre, ďakujem pekne, pán Epitideos. Ďakujem. A ja by som chcel privítať pána Demirtaša. My určite ostaneme e, v kontakte. Každý demokraticky zmyšľajúci človek e, pochopí, pod takým tlakom stojíte ja som uh, uh, Grek a uh, naša politická strana je tiež prenasledovaná Zlatý úsvit, takže deje sa to aj v demokraciách. A chcem sa spýtať, čo si myslíte ku vzťahu Turecka voči Grécku a Cypru. A potom, pokiaľ ide o tlak, ktorý musíte ktorú musíte odolávať, ste toho názoru, že je možné eh, to nejako regulovať. Ďakujem pekne. Eh, slovo pán Líc. V prvom rade eh, právny štát určite platí aj v Grécku. Ďakujem veľmi pekne. Vy aj pán Tunda ste povedali, že ostávate vo vašej krajine, nevzdávate sa, máte našu plnú solidaritu pri tom. Zdieľam eh, vaše hodnotenie, že to má regionálny komponent Už e, tu vzniká zložitá e, e, situácia aj o to, kto sa môže zúčastňovať v Ženeve a takisto aj pokiaľ ide o otázku vizovej liberalizácie, tam máte tiež našu solidaritu. No a teraz sa pýtam k utečencom, kľudským utečencom, stará sa niekto o nich? kto e, e, vlastne uteká a mal by sa Európsky parlament e, zaobrať touto situáciou. Ďakujem. Teraz pán Maker. Ďakujem, pán Demirtas. Za našu ECR politickú skupinu vás tu srdečne vítam. Vaše svedectvo má pre nás veľký význam. Parlament sa vždy jasne hlásil k zásadám seba určenia a podporoval turecký národ a tak bude robiť aj v budúcnosti. Mám ale aj niekoľko otázok. Hovorili ste o tom, že možno budete sa dostanete do väzenia, budete uväznení. Ak to tak bude, ako budete ďalej vykonávať svoj politický vplyv? Ak by došlo k základu strany a teraz e, takýto zákaz v posledných rokoch v Turecku nebol veľmi možný vzhľadom na tlak EÚ, ale ak by k tomu došlo, pretože dochádza teraz k stíhaniu a k mm, vyšetrovaniu procesov, myslíte si, že e, táto situácia sa bude ako vyvínať a je tu niečo, čo by vám mohlo pomôcť, pani, pani Šáke? Ďakujem veľmi pekne. Veľa sa toho udialo, odkedy sme sa naposledy e, e, stretli v e, Turecku v parlamente. Ja som sa e, vyjadrila proti odstraneniu imunite e, veľkej časti tureckých poslancov. Chcem sa spýtať, ako si predstavujete legislatívu pre boj proti terorizmu? Čo si myslíte, že by bolo efektívne na boj proti terorizmu? A čo podľa vás sú e, prvky, ktoré sa zneužívajú na umlčiavanie kritikov? Po druhé, e, z úst viacerých ľudí v Turecku sme počuli obvinenia, e, že utečenci, to je tiež pre spájané s zmenou demografickej e, e, povahy určitých území. V Turecku je to pravda a môžete toto overiť, takéto tvrdenie. Ďakujem, pani Veržia, na jednu minútu. Merci, monsieur le président. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán Demitáš, ja sa veľmi teším, že ste tu na tejto výmene názorov. Vítajte. Ja som priateľkou Turecka a Turkov, teda tureckého obyvateľstva. E, podporujem diverzitu kultúrnu, náboženskú a laicitu, takže som naozaj aj priateľkou Kurdov. Myslím si, že vstup e, Turecka do EÚ, ten podporujem, ale musia byť dodržané kodanské kritériá, pokiaľ ide o demokraciu, právny štát a ľudské práva. A myslím si, že takéto kolektívne odňatie imunity poslancov Mm, takže týmto spôsobom naozaj Erdogan prekročil tú červenú čiaru a toto nemôžeme akceptovať ako poslanci a naozaj, ako povedala Katy Piri, e, musíme byť naozaj v tých prvých šikoch e, v boji proti e, takýmto praktikám. Ja som súčasťou toho eh, programu eh, partnerského s tureckým eh, parlamentom, takže plne podporujem otázky patečníkov, hlavne tú, ktorú položila pani Šáke. A mňa by zaujímalo, ako boj proti terorizmu sa zneužíva, lebo toto je vyjadre vyjadre celej tejto otázky. Ďakujem pekne, pán predseda. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ďakujem, pán predseda. Hovorí pán Papadakis. Vítam eh, u nás pána Demetaša. Z toho, o čom sme diskutovali aj na pléne, je zrejme, že väčšina poslancov eh, si žela naozaj Turecko, ktoré je demokratické, ktoré akceptuje opozíciu, práva eh, Kurdov, žiadne problémy pre e, Sýriu. A takisto aj e, správne riešenie iných e, konfliktov. To, čo Erdogan robí, viedlo k tomu, že v princípe e, proti sebe obrátil celú Európu. A je dôležité, aby Európsky parlament e, tu bol silne zamknutý. Pán Andrulakis, ďakujem pekne, pán Demirtaš, my e, sme solidárni, pokiaľ ide o akúkoľvek snahu vyriešiť e, kurdský problém. Je vôbec nejaká možnosť aj pokiaľ ide o zákon e, pre boj proti terorizmu. E, zaujímala by ma vaša pozícia k e, dohodu o dohode o utečencoch medzi Tureckom a EÚ. Čo sa stane s Sýriou a ak dôjde k nejakým stretom s Kurdami? ktorí e, fungujú v tejto oblasti. E, potom e, tu máme extrémnu pravicu v Grécku. A tam vnímame skôr snahy o provokácie, než o hľadanie riešení. Ďakujem vám pekne, pán Andrulakis. A prepačte ešte, pani Harms, ospravedlňujem sa, nevšimol som si vás. Ospravedlňujem sa, že prichádzam neskoro. Vypočula som si však otázky a myslím, že by sme mali využiť príležitosť, aby sme eh, požiadali aj zástupcov eh, komisie, aby nám vysvetlili, ale aj pána Demietaša, ako eh, vnímajú odstúpenie nášho veľvyslanca a čo to znamená pre obe strany pre tureckú stranu je pre nás je to e, prekvapujúce rozhodnutie. Thank you, Rebecca, but I don't think actually that the commission Ďakujem, Rebeka, ale nemyslím si, že je tu komisia. Mali sme tú situáciu e, DG e, Home a DG nie. A možno by sme sa mohli pristúpiť na nejakom inom stretnutí s pánom Demirtašom. Takže, pán Demirtaš, zaznelo veľa otázok. Ja by som vás poprosil, aby ste sa snažili v priebehu desiatich minút na ne zodpovedať, odpovedať na otázky týkajúce sa vás, vašej strany, utečencov, kurdskej populácie, terorizmu. Mnohé aspekty sú to, ale 12.40 by sme mali skončiť. Ďakujem. Dúfam, že budem môcť zodpovedať na všetky vaše otázky v tak krátkom čase. Situácia v Kurskej oblasti je veľmi vážna. V 90. rokoch sme mali e, podobný obraz. Približne 3 e, tisíc e, usadlostí a dedín bolo evakuovaných a viac než 2 milióny Kurdov muselo sa presťahovať z kurdských oblastí do západných častí. Momentálne 200 Eh, tisíc ľudí je vnútorne presídlených, ale už tam nie sú žiadne eh, eh, domovy, boli zničené zásahmi vojska, už ich domy v ich miestach pôvodu neexistujú. Takže preto, aby bola kurdská populácia e, pod, e, potrestaná v určitých miestach, e, vlastne je zákaz vychádzania. Moja kolegyňa Leila napríklad už tri mesiace sa nachádza v meste Ševnak a tiež vlastne nemôže e, e, ísť, e, ísť do ulic No a potom poznáme e, e, ďalšie e, oblasti, kde je zákaz vychádzania a kde sú ničené, demolované domy. A ľudia sa nemôžu jednoducho vrátiť do svojich miest pôvodu, takže je, naozaj sú tu civilisti, civilisti e, trestaní a naša strana tam má 90-percentnú podporu e, voličov. Situácia naozaj nie je sľubná. Trváme na tom, že e, tieto, vnútor, tieto vnútorne presídlení by mali mať možnosť vrátiť sa do svojich miest a že treba skončiť s týmto materiálnym ničením, ale vláda nerobí žiaden krok späť. Práve naopak, e, veľmi rada e, roztrusuje obyvateľstvo, ktoré e, žije v týchto oblastiach, pretože jednoducho chcú roztrusiť našich vodič, voličov, aby zmenili politickú rovnováhu v tejto oblasti, obzvlášť pokiaľ ide o miestne voľby. Takže o toto sa vláda snaží. Ako už spomenula Katy Piri, my sme e, úplne proti násiliu a teroristickým e, aktivitám a snažíme sa bojovať demokratickými, e, mierovými prostriedkami a to navrhujeme aj všetkým Kurdom a takáto bola aj naša výzva voči PKK. Treba zložiť zbranie, Musíme sa vrátiť k rokovaciemu stolu. Riešením e, nie sú strelné zbranie a násilie, iba rokovania. Minulý týždeň som sa e, stretol so zastupcami e, tlače a rád by som sa podelil s vami o toto moje tlačové vyhlásenie. V decembri minulého e, roka e, sme e, navštívili hory v severnej časti Iraku a diskutovali sme tam s lídrami PKK. Našim cieľom bolo ukončiť tieto ozbrojené strety a chceli sme vlastne prezať iniciatívu a presvedčiť ich. Ministerstvo vnútra bolo informované o tejto našej ceste a návšteve lídrov PKK. Eh, CHP, hlavný eh, opozičný eh, politik, bol tiež informovaný o tomto našom výjazde, ale bolo pre nás veľmi ťažké dostať sa tam. Až po veľmi zložitej ceste sme sa mohli stretnúť s lídrami PKK. No a um, po pár eh, hodinách eh, prišla, eh, prišlo, prišli tureckí vojaci počas našich rokovaní a začali nás ostreľovať. Ale pritom všetci boli informovaní. Turecká armáda bola informovaná o tom, že ja som tam. E, v tých horách. A keď som sa vrátil do Turecka, povedal som, že obe strany sa musia vrátiť k rokovaciemu e, stolu. A e, my sme teda vyzvali PKK. PKK sa vyjadrilo pozitívne. Povedali, že sú pripravení vrátiť sa k rokovaciemu stolu. Povedali sme, že treba e, skončiť so všetkými barikádami, ktoré sú e, v všetkých mestách. Povedali sme, že si uvedomujeme práva kurdských obyvateľov a chceme ich e, hájiť a nie, je na to potrebné, nie sú na to potrebné zbranie. Zahájilo sa aj vyšetrovanie boli tam obvinenia z velezrady, bol som obvinený z velezrady, aj pán Kolesterol urobil podobné vyhlásenia a toto je hlavný vyšetrovací e, e, zväzok, ktorý sa pripravuje proti mne. A všetko úsilie, ktoré sme e, vyvinuli, je vlastne zbytočné. Lídry PKK nám povedali, že áno, vy eh, nás eh, žiadate, aby sme eh, už nesiahali po zbraniach, ale ani vy v politike toho nič nedosiahnete. Problém nie sme my, ale mentalita Erdoána a vlády v Ankare. Toto nám povedalo PKK. My sa nemôžeme vzdať, je potrebné, aby zbranie utichli a aby PKK skoncoval s teroristickými aktivitami a vláda musí skončiť s vojenskými aktivitami e, v reakcii na teroristické činy. Takže čo sa dá robiť? Počas našich stretnutí e, s poslancami vždy hovorím, že parlament mal vytvoriť spoločný výbor, ktorý sa bude zaoberať mierovým procesom v Turecku. Možno všetky skupiny EP by tam e, mali zastúpenie v tomto spoločnom výbore a tento by sa zaoberal iba znovu spustenia toho mierového procesu, možno nejaké zmierovanie, sprostredkovanie a určitý nátlak na e, strany a snaha vplývať aj na tureckú vládu, aj na PKK. Čiže Európsky parlament takýto spoločný výbor mohol zriadiť a toto by bol teda jeho oficiálny mandát. Samozrejme, Európsky parlament má právo eh, iniciatívy eh, vo vzťahoch EU-Turecko, eh, e pretože takáto nestabilita vplýva na úplne všetko, aj na Európu. CPT v Rade Európy, teda Rada Európy vo väzeniach, výjazdy, sledovanie dodržiavania ľudských práv, lebo aj toto je dodržiavanie ľudských práv, čiže Európsky parlament tiež môže prijať iniciatívu v tejto súvislosti. Davutolu, keď bol premiérom, tak on bol takým sprostredkovateľom medzi Moro a filipínskou vládou. A potom bola uzavetá dohoda medzi vládou a organizáciou Moro, no a on to aj podpísal, bol takým sprostredkovateľom, čiže Európsky parlament mohol podobnú iniciatívu e, prijať a takýmto spôsobom e, tlačiť na riešenie tohto problému. Je to dôležité, pretože e, to bojovníkov za mier v Turecku podporí mnohí akademici, um, žurnalisti a tak uh, ďalej um, vyzývajú k mieru a sú za to trestaní. Ale Európsky parlament uh, ten môže uh, takéto kroky prijať, takúto iniciatívu a toto PKK príjme k tomu, aby prestala s ozbrojenými stretmi, pretože Erdogan bude vo svojej výzve k vojne zatlačený do rohu a nebude uh, mať možnosť trvať na tej občianskej vojne, e, na zrážkach a tak ďalej. Čiže je to príležitosť, ktorú môžeme využiť na znovu spustenie mierového procesu. A toto samozrejme otvorí cestu ďalším demokratickým reformám v Turecku, pretože Erdogan z politického hľadiska Nepotrebné ho oslabiť, aby toto mohlo napredovať, pretože Erdoğan, jeho moc vychádza z vojny, zo stretov a skoncovanie s vojnou takýmto spôsobom Erdoğanovú moc obmedzi. Keby to bolo také jednoduché, prečo by PKK neprestáva s vojnou, to si možno kladíte takúto otázku, ale ja nie som PKK, ja som odporúčal PKK toto istú, tú istú cestu. Bol by som rád, keby to bolo celé jednoduchšie, ale bez, náš, bez nášho úsilia uh, nemôžeme uh, ten mier nejakým spôsobom nastoliť. Readmisná dohoda ak Turecko bude nestabilnou krajinou, tak utečenci budú naďalej utekať a opušťate Turecko. Erdoğan využíva utečencov ako zámienku a takýmto spôsobom sa snaží napríklad tlačiť na presúvanie komunity Alawi. Čiže áno, utečencov v Turecku máme 3 milióny a toto nie sú nejakí dočasní hostia, nie, to sú ľudia, ktorí na našom území iste zostanú. A máme už komplikované vzťahy, Turkomani, Alawi, Arabi, e, takéto komunity už u nás žijú. prichádza do Sýrie a nie sú s nami v konflikte. Je potrebné si to uvedomiť. Pre nás neprestavujú hospodárskeho hľadiska nejaké veľké bremeno, ktoré by Turecko muselo znášať. 40 ekonomiky v Turecku, to je čierna ekonomika a títo ľudia teda nepredstavujú žiaden, e, žiadnu ďalšiu ekonomickú záťaž. A samozrejme, že je na ich rozhodnutí, či ostanú alebo sa vrátia, ale samozrejme, že by sa dalo zvážiť aj poskytnutie občianstva týmto sírijským utečencom. Ešte raz opakujem, žiadnu krízu to pre nás nepredstavuje, nie je to pre nás žiadna katastrofa. Od Syrie asi 300 tisíc Kurdov prišlo a my sme ich uvítali. A kvôli sa čali vrácať do Šengalu a ďalších častí severnej Sýrie. Niektorí pokračovali samozrejme na ceste do Európy. Aby sa títo mohli vrátiť do svojich domovov, musí sa do Syrie vrátiť mier. A Turecko, Ankara musí podporovať eh, mierový proces. Nemôže podporovať eh, ISIS, Daesh, alebo Boko Haram, alebo Al-Nusra, alebo iné podobné organizácie. možno podpora tureckej vlády nie je taká explicitná, ako tomu bolo v minulosti, ale stále existencia týchto organizácií v Sýrii vďačí aj podpore tureckej vlády, či už explicitnej alebo implicitnej MIT a teda policajné vybavenie sa využívalo na prepravu napríklad zbraní za sírijskú hranicu. A potom noviny John Dundas, e, e, konkrétne napísal o tom článok a dostal sa do väzenia. Čiže keď hovorím o mirovom procese, prosím, nezabúdajme na to, že kurdskú otázku v Turecku je potrebné vyriešiť, že readmisná dohoda sa musí plne implementovať a toto všetko Turecko um, ehm, závisí bytosne od situácie v Syrii. My, Turecko, nie sme slabí, nám nechybajú žiadne prostriedky. Erdoğan eh, v Turecku nebol eh, schopný vytvoriť permanentný režim, je dočasným lídrom a jeho líderstvo vychádza z sily a z konfliktu. Áno, v Turecku máme problémy eh, s menšinami, kurdmi, alawi, skupinou a tak ďalej, ale my sme naozaj nedelou súčasťou tureckého obyvateľstva tejto krajiny a musíme um, udržiavať naše vzťahy s Európou. No pokiaľ ide o tú krízi, kritiku toho, čo robí Erdogan, tam je potrebná odvaha. Erdogan je istým spôsobom e, závislý od Európy. On potrebuje Európu. Európa Erdogana nepotrebuje. Erdogan Európu áno, pretože 60-70 našej populácie stále podporuje členstvo Turecka v EÚ. Dostal som nejaké konkrétne otázky, pokiaľ ide o Leila Zana a jej situáciu. rokovania s Európskou úniou nie s tými nemôžeme prestať. Musíte propagovať naše prepustenie, to uväznenie, jeho um, odsúdenie je potrebné považovať za ďalší krok, krok um, demokratizácie a naše prepustenie z parlamentu to chvíľku potrvá, pretože je potrebné, eh, aby prebehol súd a odsúdil nás a potom ešte aj odvolací súd sa k tomu musí, takže nejaký čas to potrvá. Ale jedna petina poslancov by takýmto spôsobom mohla prísť o svoje kreslo. Potom budú predčasné voľby a AKP zrejme získa väčšinu s tým zákonom proti terorizmu ak dôjde k jeho novele, tak sa nevyriešia všetky problémy, pretože aj v trestnom zákone máme určité reštriktívne ustanovenia. Napríklad Slobod, obmedzovanie slobody prejavu, slobody médií a tak ďalej. Toto sú ustanovenia, ktoré je potrebné zrušiť. No ale niekedy je najväčšia tma práve pred úsvitom a myslím si, že v celom tomto pesimizme musíme mať aspoň kúsok nádeje. Ďakujem. Thank you very much, Mr. Ďakujem pekne, pán Demitáš, za to, že sa vám podarilo takmer nemožné toľko tak ste dostali. Veľmi si vážime váš príspevok a myslím si, že um, v našich analýzach teraz um, sme lepšie informovaní. Takže želáme vám veľa úspechov eh, vo vašom pôsobení v Turecku a týmto končíme naše predpoludňajšie zasadnutie. Ďakujeme tlmočníkom, že zostali dlhšie.